Right, good morning everyone, good morning. Dobré ráno, dámy a páni, dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Začneme dnešné zasadnutie s prezentáciou troch štúdí. Implementácia asociačnej dohody s Moldovskom, Európskou úniou a pardon, s Gruzínskom a Ukrajinou. Máme tu pána Ostrovičusa, pána Merikin, Mamikinsa a pána Gálera. Tieto štúdie nám dajú takú hĺbkovú informáciu, bude to dôležité pre prácu nášho výboru, doplňajú vlastne tie vedomosti, ktoré máme, ktoré sme získali na posled, z posledných výskumov Takisto aj pokiaľ ide o čo pokiaľ ide o činnosť komisie a zisťovacie misie, ktoré boli zaslané do tohto regiónu. A preto očakávam, že naši experti teraz zabezpečia väčší vhľad informácií ohľadne pokroku vzťahov Európskej únie s týmito partnerskými krajinami a že tu budú načrtnuté nejaké konkrétne odporúčania, ktoré sa zvážia v rámci parlamentných správ. A preto sme prizvali troch uznávaných expertov, ktorí budú prezentovať tieto štúdie. Máme tu pána Kamila Kalusa, Kaus, pán Kamil Kaus, ktorý bude prezentovať prvú štúdiu, ktorá sa týka Moldavska. Potom tu máme Nonu Mikelice z Gruzinska, ktorá bude prezentovať druhú štúdiu implementácie asociačnej dohody s krajino, toto krajinou a pána doktora Andreja Tiušku, ktorý bude prezentovať tretiu štúdiu o implementačnej dohody s Ukrajinou. Ja by som chcel našich expertov všetkých privítať, dám im slovo a požiadal by som vás, aby ste hovorili nie viac ako 10 minút, potom budeme mať čas ešte aj na diskusiu. Takže nech sa páči, pán Karus, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno, dámy a páni. Nakoľko mám málo času, budem aj ja veľmi stručný. Budem sa sústrediť na hlavné zistenia budem reagovať na vaše otázky potom v rámci kola odpovedí a otázok. Chcel by som povedať, že prezentácia týchto dokumentov to je súčasťou európskeho hodnotenia a bolo to pripravené na základe e, výskumného centra Európskeho parlamentu. Takže pozrieme sa na tie na pozadie týchto štúdií, predovšetkým tie výsledky reforiem, ktoré boli robené v Moldavsku medzi rokom 2014 až 2018. Podľa tých našich štúdií sa toto obdobie hodnotí ako nedostatočné, pretože tu je zhoršovanie existujúcich demokratických mechanizmov, to sme videli predovšetkým za posledné tri roky a toto priamo súvisí so skutočnosťou, že od roku 2015-16 Moldavsko bolo vnímané ako štát, kde jednoducho e, správa bola prebratá oligarchom v tejto krajine a hlavnou stranou. Keď sa pozrieme na jednotlivé reformy, tak vlastne pokiaľ ide ten kvantitatívny pokrok, ktorý sme nebol zaznamenaný, tak ten nešiel ruka v ruke s kvalitatívnym pokrokom a právny základ sa v podstate v niektorých oblastiach zlepšila situácia, pokiaľ ide o právny štát a pokiaľ ide dobrú správu vecí verejných Predovšetkým, pokiaľ ide demokratické štandardy, tak tu neboli zaznamenané nejaké konkrétne zlepšenia, skôr tu došlo k zhoršeniu. Problémy súvisia napríklad aj s tým, že nové ustanovenia nie sú správne implementované, niektoré sú otvorené, pretože môžu byť v, rozpore s vládnúcimi zoskupeniami. Teraz pokiaľ ide o kľúčové zistenia v jednotlivých sektoroch. Pozrieme sa na justíciu, to je systém, ktorý je najmenej reformovaný v krajine, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a jej ustanovenia. Justič, justícia zostáva korupčná, je tu veľká otvorenosť, predovšetkým pokiaľ ide o vládnuce, vládnuce strany a celé to vlastne pod rukou hlavnej demokratickej strany Justícia je nástroj, ktorý sa častokrát používa proti oponentom systému, ale sú tu aj kriminálne prípady, ktoré vlastne e, sa začali voči občanským aktivistom, predovšetkým pokiaľ ide o posledných pár mesiacov a pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv. Čo je dôležité, je, že justičná politická závislosť je jedna z hlavn- jeden z hlavných dôvodov, pokiaľ ide nedostatok pokroku, pokiaľ ide napríklad o ukradnutie jednej miliardy dolárov z Moldavskej banky. A takisto aj ďalšie problémy, ktoré tu vidíme, a to už dlhšie obdobie, to je napríklad problémy, ktoré rastú a to je to, že vláda napríklad si vyžaduje poslušnosť justičného systému a zastrašuje tento systém vláda. Pokiaľ ide o ústavný súd, tento takisto je spolitizovaný, za posledné obdobie viaceré rozhodnutia tohto orgánu boli politicky motivované a niektoré z nich, čo je veľmi dôležité, v podstate pozmenili kľúčové prvky moldavského systému tým, že sa vynechali klasické demokratické postupy a nerešpektovalo sa oddelenie moci a ústavný súd v podstate takýmto spôsobom nahradí legislatívny orgán parlament a vláda takisto neurobila doposiaľ žiadne efektívne pokusy na to, aby sa zabezpečila nezávislosť ústavného súdu. Pokiaľ ide o pozitívne správy, máme tu určité zistenia, ktoré sú trochu optimistické. Takže napríklad v novembri 2017 vláda navrhla celú paletu pozmeňujúcich návrhov ústavy, ktoré by mali zvýšiť nezávislosť sudcov, avšak doposiaľ e, tieto nové úpravy neboli prijaté. Takisto aj bol zmenený Takisto aj občianský súdny poriadok bol pozmenený a takisto tu boli urobené ďalšie reformy. A pokiaľ ide o boj proti korupcii, e, treba povedať, ako to už odznelo aj na začiatku, úspeci sa zlepšili, ale politická závislosť a limitovaná efektívnosť týchto inštitúcií zostáva aj naďalej problémom. Inštitúcie ako napríklad antikorupčné grémium boja proti korupcii ešte stále e, nie, nefunguje tak, ako by malo. Napríklad nezávislosť hlavného e, prokurátora v boji proti korupcii je veľmi podriadený moci a podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii, a to, môžem, to je popísané bližšie v tej správe, ešte stále to je pod priamou kontrolou vlada plahotňuka A takisto negatívna skutočnosť je, že orgán národnej integrity, ktorý bol vytvorený v roku 2016, v podstate nefungoval až do roku 2018 iba vtedy teda parlament finálne schválil organizačnú štruktúru tejto inštitúcie. A pokiaľ ide o pozitívnu správu, sú tu určité otázky, tak napríklad bola prijatý zákon, pokiaľ ide o prevenciu v prípade prania špinavých peňazí, to bolo v roku 22. decembra 2017. Druhá vec je, že rámec boja proti korupcii bol prijatý v marci roku 2017, ako som to už povedal predtým. Avšak Treba takisto poukázať na to, že je tu nedostatočný pokrok, pokiaľ ide o boj proti korupcii, a takto aspoň vníma verejnosť, 96% Moldavč- občanov Moldavska považuje korupciu za veľký problém a toto bohužiaľ neklesá, toto číslo je to v podstate niečo, čo stále rastie. A teraz ešte pár slov, pokiaľ ide o ten podvod jednomiliardový. E, stíhanie v tomto prípade e, sa realizovalo neefektívnym spôsobom. Do súčasného obdobia úrady nezistili žiadne e, zistenia. Našli nejakých 50 miliónov, ale to nie sú tie peniaze, ktoré súvisia s tou 1 miliardou. To sú peniaze, ktoré súvisia s predám likvidovanej banky. Plná verzia správy Kroll o, tejto, o týchto podvodných schémach nebola nikdy zverejnená a takisto v roku 2017 v júni Ilian Shore, politik a biznismen, bol považovaný za hlavného architekta tohto podvodu, bol odsudený na 7,5 roka väzenia, ale doposiaľ ešte stále je pod, ho, nie je vo väzení, a, a to aj napriek tomu, že odvolávací súd e, potvrdil rozsudok a môže opustiť krajinu, kedy chce. A teda taký sumár tých zistení a záverov, možno iba jedna veta k každému zisteniu. Predovšetkým treba povedať, že za ostatné mesiace tu boli pokus na to sa obmedzila sloboda krokov a diskreditovali predstaviteľe občanskej spoločnosti v očiach verejnosti. Tieto kroky sa zintenzívnili napríklad za posledný týždeň, a to veľmi. Medzi rokom 2016 a 2018 zatknutie a odsúdenie politických oponentov sa stalo oveľa častejším ako predtým. Napriek zavedeniu nových zákonov monopolizácie médií v rukách vládnúcich skupení, tá monopolizácia stále rastie a nové úpravy sú zacielené na to, aby sa oslabili oslabila nezávislosť, takisto zastrašujú žurnalisti, ako aj, ako aj ostatní aktivisti. Politický nátlak na miestne úrady a zastrašovanie predstaviteľov týchto úradov, to je niečo bežné podľa údajov, ktoré mám 21 týchto predstaviteľov miestnych orgánov bolo fyzicky alebo psychologicky zastrašovaných. 15 tým sa hroz, vyhražali, že prídu o miesta pracovné, a to je zo správy za rok 2018. Právny základ, a toto je taká pozitívna správa, právny základ, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, to sa zlepšilo v rámci toho obdobia, kde sme to skúmali, ale sú tu určité nedostatky, ktoré v rámci procesu príjmania boli zaznamenané. Bohužiaľ, neferové trestné, súdne procesy sú stále e, monitorované sú tu napríklad sudcovia, je tu málo takých sudcov, ktorí sa dokážu vzoprieť vládnúcemu systému. Zmena eh, volebného systému, ktorá bola zavedená v druhej polovici roku 2017 a bolo to na prospech vládnúcej demokratickej strany a socialistickej strany, do istej miery to porušilo nie len tie štandardy medzinárodné, ale čo treba povedať aj predpisy v rámci Moldavska. Sú tu viaceré prípady obmedzovania práva ľudí zúčastniť sa na rozhodovacom procese. To sa takisto zaznamenalo v ostatnom čase a napríklad sa zrušil zrušili volebné výsledky, pokiaľ išlo o voľbu primátora Kišinávu a už tam sa žiadalo zverejnenie tejto správy. Pokiaľ je pozitívne informácie, implementácia DCF TA. To zlepšilo obchod medzi Moldavskom a Európskou úniou, tak pokiaľ ide o export do Európskej únie a import EÚ do Moldavska sa zvýšil o 31 a 22 v patričnom poradí. Európska únia je ten hlavný obchodný partner pre Moldavsko, pokiaľ ide o 2014 a 2016. A rok 2017 66 celkových vývozov exportu išlo do Európskej únie porovnaní so 47% z roku 2013. Reformy v finančnom sektore sa dejú, boli evaluované ako pozitívne, pokiaľ ide externých partnerov, avšak tak pres, treba preskúmať tento bankový podvod, ktorý som spomínal, spomínal. A bohužiaľ je to takisto malé tempo, pokiaľ ide o inštitucionálne reformy, ktoré vlastne ohrozujú pozitívne zmeny v hospodárstve. Myslím si, že to je z mojej strany všetko, pretože už nemám viac času a čakám teraz vaše otázky a odpovede. thank you. Ďakujem veľmi pekne, presne 10 minút, v úžasnej rýchlosti. Veľmi presné. Dobre. David, myslím, že nemá význam pre všetky tri eh, prednášky a potom mať diskusiu spoločnú. Myslím si, že by bolo lepšie, keby sme mali vždy k individuálnym správam o krajine e, diskusiu, pretože inak to bude celé, celé popletené, každý má svoje veci a nemalo by to hlavu a petu. Dobre, to je návrh e, Michaela Galera, čo navrhujú kolegovia. Pôjdeme takto? Dobre. Celkové máme na tieto tri štúdie hodinu. To znamená, Takže teraz 10 minút na otázky k Moldavsku. Kto by chcel niečo povedať? Váš veľký okamžik nastane neskôr, takže teraz začneme so Sandrou. Ďakujem, budem hovoriť po lotyšsky, čo je asi pre vás prekvapenie. Keby ste si teda prosím mohli dať sluchatka. V, došlo k zrušeniu výsledkov napríklad miestnych volieb a výsledky volieb sa zrušili, išlo o miestne voľby a vždy existuje ten vyšší politický tlak na predstaviteľov opozície. A to nás veľmi znepokojuje. A to, že sa anulovali výsledky volieb, ukázalo, že situácia má ďaleko od nezávislosti, že oligarchovia majú veľkú moc a pokiaľ ide o tú miliardu, tak sa nič nezistilo. Došlo k trestnému konaniu, ale len u politickej opozície občianská spoločnosť, teda opozícia občianská spoločnosť trpeli. A vyplácanie makrofinančnej pomoci bude pokračovať, by malo pokračovať až po parlamentných voľbách pod tou podmienkou, že e, voľby budú zodpovedať medzinárodným normám. Ďakujem. Výborne. Bolo to krásne ťa počuť hovoriť po lotyšsky. Nech sa páči, Peters, teraz. Ďakujem. Začnem z tej horšej strany tohto hodnotenia. Bolo to správne rozhodnutie našho výboru požiadať e, o vypracovanie týchto správ a komisia mala svoju štúdiu od vynikajúcich expertov, s ktorými sa dnes stretávame. Prečítal som si tú časť o Moldavsku ako novelu, ako román. Je to dobre napísané, jasné. E, poukazuje na správne veci, má to jasnú štruktúru. Veľmi si vážim, e, Kamil Kalus, čo ste spravili. Je to vynikajúca práca a to rezume je absolútne jasné. Žiaľ, to nie je veľmi priaznivé pre vládnúcu skupinu elity v Moldavskej republike. Ale my sme partneri a musíme hovoriť jasným jazykom medzi sebou. Chcem sa spýtať pána Kalusa niekoľko otázok, pokiaľ ide o tieto súhrny alebo tieto línie, ktoré ste nám tu predložili. Poprvé, čo očakávate keď bude takýto miešaný volebný systém zavedený. Voľby sú odložené na koniec februára 2019. Aký bude výsledok a ako na to reaguje spoločnosť? Určite to viete už nejako posúdiť. A po druhé, koncom júla Jednoducho, posledné dni rokovania parlamentu, Moldavský parlament prijal balík k zdaňovaniu, k daniam. Je to generálna amnestia a podobne. Mohli by ste k tomu povedať niekoľko zo svojich počiatočných hodnotení, keďže Medzinárodný menový fond, Svetová banka a podobne už mali predbežné reakcie, ktoré boli veľmi negatívne. Ďakujem, Claire Moody. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za túto správu a pr- prácu, ktorú ste odviedli. Veľmi jednoduchá otázka a to je, aké máte odporúčania pre nás vyplývajúce z vašej správy, keď budeme v kontakte priamo s Moldavskom a v rámci našho partnerského programu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Michal Galer. a ja budem k prekvapeniu hovoriť e, po nemecky. Chcem vyslovne podporiť e, želanie Sandry Kanetu a to je silná podmienenosť ďalšieho vyplácania makrofinančnej pomoci. Skutočne som zhrozený nad miestnym vývojom a chcem sa zamerať na dve oblasti a to, že napriek všetkým radám z politickej strany, politických strán, Benátskej komisie a tak ďalej, sa tu zavádza neprimeraný volebný systém pre krajinu v prechode, v prechodnom období, a tieto volebné systémy 50-50, 50-50 s ko- komorami, proporcionálna komora a komora podľa volebných okrskov, to je na podporu hlavných oligarchov. Je, preto je takýto systém a nie je primeraný pre takúto krajinu. E, o, tí, čo sú pri moci, nemôžu v pomernom systéme nič vyhrať a preto toto presadzujú a ja to považujem za škodlivé pre túto krajinu. Pomáha to len vládnúcej triede a preto my sme sa už pokúšali aj nadstranicky od minulého roka som pomocou nadácie Adenauer a Friedrich Stiftung sme tam boli na spanilej jazde, aby sme ukázali z politické spektrum v celom rozsahu a všetkých varovali pred e, nebezpečím vyplývajúcim z tohto volebného systému, ktorý chcú zaviesť. Napriek všetkému to ale zaviedli. Takže pre mňa to znamená, že to treba kritizovať a treba ešte viac kritizovať správanie po voľbe primátorov a starostov v hlavnom meste, kde vyhral opozičný kandidát a potom boli rôzne čarodejné zdôvodnenia a e, e, súd to svojvoľne zrušil. To zapadá do toho, čo hovorí táto štúdia a síce, že súdnictvo nie je nezávislé, ale že sa orientuje podľa želaní pána Lavotňuka. A to sú pomery, ktoré nemôžeme akceptovať. A ak sa tento stav nezmení, nie som pripravený tu podporiť ďalšie vyplácanie finančnej pomoci. Ďakujem. A potom tu je ešte jedna žiadosť, pán Žozniec. Parlament prijal alebo poslal uznesenie Moldavsku. Hovorili sme o tom, že došlo k porušeniu práva a to je skutočne iný postup, ako čo sme uplatnili v Polsku. A je, niečo hovoríme Polsku a niečo Moldavsku. To je smiešne. Ako e, sa dostaneme z tejto slepej cesty? Chce ešte niekto ďalší? Takže počuli ste niekoľko otázok a máte 5 minút na odpovede. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky. Tá prvá otázka je, čo môžeme očakávať po voľbách vo februári. Aj my sa to pýtame, všetci experti sa to sami seba pýtajú a nemáme žiadne dobré odpovede prvom rade si myslím, že rozhodnutie posunúť voľby na február je výsledok týchto miestných volieb Kišineve, kde a k e, tomu, ako na to úrady reagovali. Proste chceli zistiť, či dokážu presadiť svojho kandidáta v existujúcom systéme, takže chceli získať čas a potrebovali aj priestor na to, aby prekryli ten zlý imič úradov po rozhodnutí súdu. Ja, pretože tento postup bol v Moldavsku kritizovaný. Ja osobne si zmením, že zmena volebného systému pomôže demokratom získať troška väčšiu podporu, než by ju mali inak. Tak to ukazuje <laughs> prieskom verejnej mienky. A keďže došlo k zmrazeniu finančnej pomoci, orgány v Moldavsku zostali vyše 900 listov od miestnych samozpráv ktoré ukázali, že miestne samozprávy sú nejako naviazané na úrady, orgány a to je veľký nástroj, silný nástroj, ktorý sa využije aj počas volieb, takže môžeme očakávať e, iný výsledok volieb a ja si myslím, ja verím, že nakoniec budeme mať koalíciu medzi pánom Dadarmakom. Ja nevidím žiadne ďalšie možnosti. Zamýšľal som sa nad koalíciou proeurópskej opozícia demokratov, posilnenú pánom Blahotňukom, ale to nie je možné po tom, čo sa teraz deje s opozíciou. Toto je moja odpoveď zatiaľ. Pokiaľ ide o fiskálnu amnestiu, k tomu nemám čo dodať, nemáme veľa času na to. Nemám už čo dodať tomu, čo povedali medzinárodné organizácie a mimovládky v e, Moldavsku, ktoré kritizovali nový zákon. Z môjho pohľadu chápem myšlienku za týmto zákonom a je zaujímavé, alebo chápem aj, že aj pán Godon to nakoniec podporil čo ukazuje, že tu je vlastne mocenský kartel v Moldavsku, ktorý hrá divadielko. Hrajú sa na opozíciu ako e, vládnu stranu. Pokiaľ je odporúčania, niektoré sú v správe, ale ja si myslím, že tá najlepšia rada je, ja viem, že to nie je dobré, byť asertívnejší a tvrdší na vládu, ja to nehovorím len preto, že keď si pozriete e, reakciu verejnej mienky v Moldavsku po zamrznutí, tak došlo k nárastu podpory EÚ. E, ľudia mali pocit, že EÚ sa konečne niečo rozhodlo spraviť a väčšina ľudí neakceptuje to, čo hovorí e, vláda, že EÚ nám bere peniaze na deti a na E, škôlky. Takto to hovoril premiér Moldavska. To je jedna vec. A druhá vec je, že pravdepodobne by ste sa mali zamerať nie na reformy inštitúcií, ale na reformy orientované na ľudí. Moldavsko malo vždy problém, že obyvateľia nechápali, čo im EU dáva a prevláda pocit, že väčšina peňazí pomoci podpory z EÚ ide priamo do vrec do k ľudí, ktorí sú pri moci. A pokiaľ ide o tú poslednú otázku, tak čiastočne sme už na to reagovali. Plne súhlasím s tým, čo ste povedali nakoniec. Vlády nemôžu robiť veci, čo sú nezákonné. A v prípade Moldavska nemôžeme považovať rozhodnutie súdu o anulácii volie bez toho, že by sme si nepozreli širší kontext v krajine. Pozrime sa na to, ako sa táto krajina e, stala v posledných rokoch unesenou krajinou, štátom, ako je všetko v rukách e, niekoľkých ľudí a všetko je v správe uvedené. Nepodobá sa to situácii v Polsku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše kritické posúdenie situácie v Moldavsku. Väčšina vo výbore zdieľa váš názor, že krajina je v kríze a že treba žiadať silnú podmienenosť pre ďalšiu makrofinančnú pomoc. Myslím, že prvýkrát kolegovia v tomto volebnom období hovoríme o Moldavsku bez účasti a príspevkov našich rumunských kolegov. Ale zvyčajne, keď je Moldavsko tému dňa, sú tu všetci Rumúni, ale nie dnes ráno. Takže môžeme hovoriť o Moldavsku bez rumunských kolegov. To je nová skúsenosť. A teraz prejdeme k novému geopolitickému priestoru, a to je Gruzínsko. E, pani Mikelice, 10 minút. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali a ďakujem aj za to, že ste mm, nás poverili vypracovaním tejto správy. V roku 2016 sa podpísala asociačná dohoda Odvtedy stojí Gruzinsko pred náročnou úlohou implementovať asociačnú dohodu vrátane dohody o voľnom obchode. Ak by som to chcela analyzovať, do akej miery sa to realizuje, a najmä tá politická časť asociačnej dohody, tak sa zaoberá na, zameriava na právny štát a E, rôzne slobody, slobodu tlače e, a tak ďalej. Všetky tie atributy, ktoré sú potrebné. Prišlo sa k záveru, že krajina stojí pred systémovými výzvami. Ak sa v oblasti implementácie politickej časti tejto dohody, i keď v v dohode o voľnom obchode a e, E, bezcolnej zóny sa, zmeral, sa dosiahol určitý e, pokrok. Aby sme, teraz by som tu uviedla niektoré hlavné záväzy, závery a nedostatky, ktoré vidíme v implementácii politickej časti dohody. Ospravedlním sa za nie najkvalitnejšie tlmočenie, pretože rečník hovorí tempom, ktoré, sa, ktoré na hranici ľudských možností. Takže e, e situácia vychádza je výsledkom toho, že došlo k uneseniu štátu. Hovoríme o unesenom štáte, unesených inštitúciách, ktoré uniesol jeden vedúci predstaviteľ e, politickej strany pri moci. Vláda je menej zodpovedná, ako bola napríklad Sakašviliho vláda, Sakašviliho vláda, pretože demokratická transformácia a prechod moci sa najprv pokladal za úspech eh, gruzinskej demokracie, ale za tie roky riadenia štátu vedúcej strany sa ukázalo, že demokratické zmeny nevždy znamenajú skutočný e, prechod a transformáciu na skutočnú demokraciu. Takže máme tu aj ďalšiu výzvu a to je slabý mechanizmus e, kontroly a vyváženosti moci. Takže v podstate máme štát, kde dominuje jedna strana. A tým pádom to, čo sa uberalo cestou eh, gruzínskeho sna, tak eh, eh, ukazuje na to, že aj nezávislosť súdnictva je sporná. Vládnúca strana sa však posilnila a obyvateľstvo je tlačené k tomu, aby hlasovalo za stranu Georgian Dream, teda grosnínsky sen, alebo aby sa radšej nezúčastnila verejnosť e, volieb. Takže ale táto strana, vedú, teda vedúca strana, m, mm, bola potom dotlačená k tomu, aby predsa len nejaké tie zmeny vykonala. A veľmi slabým článkom je ale u nás súdnictvo, teda u nás eh, v Gruzinsku. A práve nezávislosť, odbornosť, nestrannosť sudcov, to je otázne. A ako aj právo na spravodlivý súd pre občanov, toto tiež nie je celkom dodržiavané. Napríklad aj efektívne e, vyšetrovanie a vôbec e, celkové e, správanie sa vedúcich predstaviteľov a súdnictva e, nie je na prospech občanov v tomto zmysle. Prokuratúra napríklad, tá by tiež mala byť úplne nezávislá od akéhokoľvek vplyvu politických strán a predsa len prokuratúra sa stala akoby nástrojom moci medzi ministrom spravodlivosti a Eh, vedúcim sudcom odvolacieho súdu v Tbilisi. Takže určite v krajine treba venovať pozornosť aj nezávislosti sudcov. Ďalšia otázka demokracie, o ktorej treba hovoriť, je decentralizácia. Vláda neimplementuje skutočnú decentralizáciu, 2017 parlament prijal nový kódex pre samosprávu miest a e, vzhľadom na to, čo nazývajú nedostatočná odbornosť e, riadiacich pracovníkov, a teda manažmentu, tento systém e, bol zredukovaný z 12 na 5 takýchto e, samozprávnych celkov. Problémy existujú aj v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Napríklad pravoslávna církev má tiež e, problémy kvôli radikalizácii gruzinskej spoločnosti. A obvykle teda tendencia bola, že v krajine obyvateľstvo držalo stranu církvy. Ale boli tu dva vážne prípady, keď ide o ochranu ľudských práv. Jedna, e, sa, jedna z týchto vecí sa týkala azerbajdžanského novinára Afgana Muhtariho, ktorý bol unesený neznámymi mužmi v Tbilisi, bol zbytý a e, vzali ho potom do Azerbajdžanu. Táto operácia údajne bola odsúhlasená e, e, medzi tajnými službami Gruzínska a Azerbajdžanu. A druhý vážny prípad porušovania ľudských práv sa týka tureckého učiteľa a riaditeľa školy menom Mustafa Emre Čabuk, ktorý bol vyšetrovaný a uväznený e, gruzinskou stranou na žiadosť tureckých orgánov. Okrem toho, e, média, masovo oznamovacie prostriedky, to je ďalšia oblasť, kde dochádza ku ovplyvňovaniu e, politiky vysielania televíznych kanálov napríklad. Čiže sloboda tlače a médií je teda vážne ohrozovaná. Dokonca počas vlády Sakašviliho eh, boli médiá zo strany policie neraz eh, násilne napadané a stalo sa aj, že ozbrojené sily eh, proste urobili razie v televíznych staniciach a nová vláda používa metódy, ktoré obmedzujú aj slobodu novinárskej práce. Demokracia v Gruzínsku je ohrozená aj e, kvôli postaveniu a úlohe gruzinskej pravoslávnej církvy v politike. Vlastne církev si zvýšila svoj vplyv v spoločnosti a toto je podporované aj vedúcou politickou stranou. A tá prispela k tomu, že církev ešte posilnila svoju moc e, v oblasti gruzinskej politiky. Má to vplyv aj na legislatívu a dochádza k legi- väčšej legitimizácii tohto inštitútu. Už mám len 30 sekúnd, hovorí rečníčka. Chcem povedať ale, že budú aj nejaké zmienky o pozitívach, ktoré vo vývoji krajiny nastali. Napríklad sa to týka mládeže e, vo vzťahu k politickému procesu v Gruzínsku. Takže pokiaľ ide o budovanie štátu, napríklad e, tam dochádza ku posilneniu pozície mladých ľudí a hovorí sa, že Gruzinsko zaznamenáva úspech v tomto smysle. Nie, že by to nebola pravda, ale niekedy sa e, príliš ľahko sa o tom hovorí e, z hľadiska politiky východného partnerstva. Dovolte mi teda ukončiť svoj príspevok tu a môžeme sa ešte potom venovať otázkam odporúčaní. Ďakujem veľmi pekne a teraz otázky. Prví kolegovia, Pani Kalniete ako prvá. Ďakujem pekne a ešte, poprosím ešte raz, dajte si sluchátka, pretože opäť budem hovoriť po lotyšsky. Gruzínsko. Sú tu dva štáty, asociované štáty, ktoré súvisia s reformami. Tieto reformy sa dejú demokracia zdanlivo funguje, ale čo je znepokojujúce, to je štátna správa a táto rastie spolu s tými politickými stranami. A je tu príliš veľký vplyv e, tých mocných. Cieľom Gruzinska je NATO, ale nemôžete vstúpiť do NATO, ak sa vlastne štát vykrádá. Ehm, skutočne štát je okrádaný. Takže tí, ktorí sú v Gruzinsku pri moci, musia myslieť na to, že čo je dôležité, je skutočná demokracia. A tá funguje tak, že tí, ktorí majú moc, sa musia chovať eh, správnym spôsobom aj k opozícii. Tuto treba hodnotiť a opozícia musí mať možnosť vytvárať vplyv na tie rozhodnutia a takisto musia byť zastúpené záujmy eh, voličov. A tu sú potrebné viaceré reformy. To sa týka strany, ktorá je pri moci, to sa týka aj vzťahu k opozícii a to sa týka aj systému justície. Ďakujem pani Múdy, nech sa páči, krátka otázka. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za správu, ktorú ste vypracovali k tejto téme. Prečítala som si ju, pretože Eh, že mi teda eh, blízka téma Gruzinska oproti tým ostatným krajinám, takže som si vašu správu prečítala, teda vašu štúdiu. Naozaj je to veľmi dobrá iniciatíva tohoto výboru, že sa do hĺbky zaoberáme asociačnými dohodami a výsledkami našich vzťahov v súvislosti s vývojom v daných krajinách. Sú tu určité obavy, ktoré sme my ako parlament e, vyjadrili vo vzťahu k gruzinskej vláde. Aj práve, že tam je nedostatočný progres e, v niektorých oblastiach, ale keď som si čítala vašu správu, áno, poukazujete na tieto obavy, ale nie je tam uznanie aj určitých zmien, ku ktorým došlo, ktoré nastali. Napríklad e, hovoríte o prokuratúre, ale nehovorili ste o tom, že e, občianská spoločnosť má veľký vplyv pri menovaní generálneho prokurátora. A tamto napríklad Transparency International zohrala významnú úlohu. Aj napríklad v boji proti korupcii. To je tiež významný aspekt gruzinskej politiky. Asi by pomohlo, keby ste v kontexte reforiem ako podobne ako v Moldavsku, keď sa hovorilo o týchto veciach. Takže Gruzinsko naozaj si vzalo e, za svoje, alebo osvojilo si teda vyjadrenia Benátskej komisie. Áno, niečo je svetlé, niečo je temnejšie. Nie je všetko úplne svetlé, samozrejme. Určite sú tam určité aspekty, kde by gruzinská vláda mohla skutočne urobiť viac a myslím si, že možno tých pozitív je tam viac, než e, čo, na ktoré ste poukázali vo vašej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Jurek. Ďakujem za slovo. Rád by som sa vás opýtal toto. Keby ste mohli povedať trošku viac tomu, čo ste už naznačili, pokiaľ ide o úlohu pravoslavnej cirkvi v Gruzinsku. Pretože keď eh, tam existuje a funguje aj občianská spoločnosť, nakoniec církev je súčasťou tejto spoločnosti, tak je to celkom normálne, že, prejav, že sa prejavuje. Ale teda povinnosťou na našej strane viesť aj dialog s inštitúciami, aj s orgánmi, aj církevnými orgánmi v danej krajine. Chcem sa vás opýtať, a v podstate je to aj pred e, budúcim ďalším bodom, teda Ukrajinou, o ktorej sa bude hovoriť. A teda, či máme nejaké kanály cestou našich veľvyslancov, napríklad veľvyslanec v Gruzínsku. Bolo by dobré mať aj hĺbší dialog s týmito inštitúciami v rámci krajín východného partnerstva. Alebo aj keď hovoríme o krajinách, ktoré sú na ceste k pristúpeniu do EÚ. Takže ide o to, aby sa neignorovalo stanovisko a postoje týchto aktérov. A toto nie je len otázka dobrej vôle, je to v podstate povinnosť našich členských štátov, pretože tie môžu teda poukázať na toto. Teda pýtam sa, e, ako toto vidíte, e, vzťah EÚ a Gruzínska po tejto línii. A aká bude teda úloha, e, ako vidíte potom tú úlohu pravoslavnej církvy. Ďalej, Pán Štetina má slovo. Nech sa páči. Ďakujem za túto analýzu, pani prednášajúca. Povedali ste dnes dve základné a veľmi <laughs> vážne frázy. Súdnictvo v Gruzínsku nie je celkom dôvryhodné a potom si povedali, že v Gruzínsku sú politicky motivovaní väzni. Mali ste na mysli to, e, Potom, čo sa ujala moci strana and Dream, že boli obvinení 30 sudcovia, vrátane e, prezidenta Sakašveliho. Mali ste na mysli to, o čom tu my veľmi často hovoríme, že v Gruzínsku existuje to, čo nazývame Selective Justice, selektívna spravodlivosť. To je všetko. To je moja otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Galer. Áno, ďakujem pekne. Chcel by som sa zamerať na ústavné reformy. Celkovo Mm, hovoríte, že sa to uberá tým správnym smerom. Nechcem všetko porovnávať, e, teda pána Blahotníka a Ivany Šeli, e, ako, ako zvládajú oni tieto veci. A teraz pán Ivan, Ivanišvili a jeho strana sú pri moci. Takže možno nejaké paralely tu môžeme nájsť aj s Moldavskom, ale ako by som na to poukázal, na samotnú prax e, e, by som ich asi neporovnával. Určite v Gruzínsku je situácia oveľa lepšia a stabilnejšia. A pokiaľ ide o novú ústavu, celkovo, aby ste ju pokladali za pokrok, tek, z hľadiska textu aj ducha v ústavy, keď sa to naozaj bude vykonávať. A z hľadiska hodnotenia Benátskej komisie e, či tu boli nejaké reakcie v tom zmysle, že došlo ku odklonu od pôvodného návrhu textu ústavy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a posledným bude pán Šoniec. Ja by som sa tiež rád opýtal predstaviteľ, na predstaviteľov e, pravoslavnej cirkvi v Grzinsku. Znie to, ako by to bolo niečo nesprávne, že sa hovorí v Európe o predstaviteľoch e, náboženských organizácií. Keď e, sa kľudne stretneme s niekým, kto zastupuje organizácie, teda gejov, Prečo by sme sa nemohli stretávať s predstaviteľmi cirkvy? V podstate tu ide o sféru, ktorá je ideologicky podložená ako EÚ. A proste keď by to bolo ako, že nemôže byť v komisii, pretože je e, pravoverný katolík. Hej. Takáto neutralita, to je vlastne dosť pokrytecké voči ostatným národom alebo štátom, keď e, používame tzv. hate speech, nenávistné prejavy. Keď, si, keď sa zvykne hovoriť, že homosexualita je deviácia. Takže e, potom sa hovorí aj o uplatňovaní finančných sankcií. Je to absurdné. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, máte 5 minút na odpovede na tieto náročné, ťažké otázky. Áno, je to náročné, ale pokúsim sa. Pretože sú tu aj niektoré otázky, ktoré sú podobné. Takže demokracia a rešpektovanie opozičných skupín. Áno, toto je veľká výzva v Gruzínsku. bola, je to situácia takáto už od nezávislosti, od vyhlásenia nezávislosti. Či ide o celonárodné, regionálne alebo miestne orgány, keď sa hovorí o politicky motivovaných eh, väzňoch, mala som na mysli tých, ktorí boli uväznení ešte počas predchádzajúcej vlády, ale keď som hovorila o tejto téme, tak som mala na mysli aj to, že politiky, politika v rámci ministerstiev, politika voči štátnym zamestnancom napríklad Tí, ktorí podporovali predchádzajúcu vládu, tak tí boli prepustení e, z rôznych útvarov ministerstiev, ale aj z miestnych orgánov. A toto som práve mala na mysli, keď sa hovorilo o selektívnej justícii. Myslím, že e, postoj EU voči Gruzínsku je zatiaľ celku pozitívny. Samozrejme dôležité, aby Gruzinsko nedopadlo ako Moldavsko. A ja, napríklad tá určite celkovo sa dá povedať, že Gruzinsko je úspech. Je to úspešný príbeh. A je pre, v tom kontexte, s kým sa porovnávajú napríklad s Lukašenkom a podobne, tak Gruzinsko je úspech. Ale je tu ešte aj iná vec. Napríklad očakávania obyvateľstva od EÚ a aké môžu byť očakávané sklamania, ak nastane členstvo. Čiže ocenenie e, demokratického vývoja v Gruzínsku. A sme teda takí dobrí. Prečo ste nám neponúkli perspektívu členstva v EÚ? Takže začne sa potom hovoriť o Rusku a politike. Takže mali by, bol by dobre byť teda asi šikovnejší v komunikácii. Áno, my sme vás medzi nami uvítali v EU, ale máte problémy s demokraciou. A naozaj, súhlasím s vami, je tam aj, sú ale aj pozitívne aspekty vývoja v krajine. A krajina dosiahla napríklad e, úspechy v boji proti korupcii na tej nižšej a na strednej úrovni. Ale zatiaľ zo strany Transparency International je ťažké zmerať mieru korupcie na vyššej úrovni. A zvyčajne tu nie sú informácie potrebné, pretože ide tu o dohody medzi politikmi a, alebo medzi politikmi a biznis komunitou. Takže zvyčajne tie výsledky nie sú také, že by sa to publikovalo v správach Transparency International. A pokiaľ ide o ortodoxnú církev, to je takisto dôležitý aktér v krajine. Dialóg je síce vždy v poriadku, ale takisto viem, že Európska únia začala kontakty s predstaviteľmi ortodoxnej církvy predstavitelia tejto církvy navštívili napríklad Brusel a tešili sa, tešili sa z toho, tiež možno zmenili aj svoj pohľad na Európsku úniu ako na inštitúciu, vnímali ten proces integračný v Európskej únii ako pozitívny. That, uh, um, for example, there was an example, no? Ale pokiaľ ide o ten príklad, tam som reagovala predovšetkým na to, že gruzinská vláda sa snaží legitimizovať e, tých aktérov v jednotlivých politických procesoch. Napríklad církev bola prizvaná, prizvaná k diskusii, pokiaľ ide o antidiskriminačný zákon a aktívne bola proti tomu, pretože tu je Napríklad navrhovaný zákaz diskriminácie na základe sexuálnych dôvodov. A církev sa pustila do týchto diskusí, ale vláda jasne legitimizuje stanovisko církvy práve pokiaľ ide o tieto sporné otázky a nepriamým spôsobom vlastne to prispieva k radikalizácii spoločnosti, pretože v týchto prípadoch spoločnosť vždy má tú tendenciu e, prikloniť sa k názoru církvy. A Ďakujeme pekne. A teraz ešte máme poslednú štúdiu ohľadne implementácie dohody asociačnej s Ukrajinou. Máte 10 minút, 10 minút dostane slovo pán Tieška, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, vážení poslanci, poslankyne. Dobré ráno, ďakujem pekne, že ste prišli. Chcem sa poďakovať za to, že ste ma pozvali, aby som bol účastný na tomto kolaboratívnom pokuse riešiť tie otázky ohľadne asociačnej dohody, pokiaľ ide o Ukrajinu. Teraz budem prezentovať svoj pohľad, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a jej implementáciu medzi EÚ a Ukrajinou. Budem sa reagovať na ten text takýmto spôsobom, jedine sa mi podarí e, zvládnuť to z časového hľadiska. Takže začal by som tým, že by som poukázal na zrejme, že sú tu veci, ktoré nemôžeme, pred ktorými musíme zatvárať oči, pokiaľ ide o hodnotenie integračného procesu a tých víziev, ktoré tu máme v kontakte s Ukrajinou. Ukrajina musí čeliť veľmi veľkým výzvam, tak na stabilizáciu domácu a takisto aj ten rastúci externý tlak. Toto nie je podmienené iba anexiou Krymu, ale takisto aj stálou agresiou, pokiaľ ide o ruskú prítomnosť na východe v Donbasku. A takisto aj pokiaľ ide o praktik v Azorskom mori. A pokiaľ ide o implementáciu tejto asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou a pokiaľ ide o ambicióznu transformačnú agendu, toto sa dostalo pod tlak viacerých socioekonomických a právnych e, vplyvov, avšak treba povedať, že dôležitý pokrok bol zaznamenaný vo viacerých oblastiach. Tá výzva však zostáva aj naďalej, aby tu bola väčšia diminika a impuls v tých oblastiach, ktoré doposiaľ zaostávali. A čo je najdôležitejšie, treba ponechať ten transformačný proces a sústrediť sa na výsledky. Musíme sa sústrediť predovšetkým na kľúčové otázky, pokiaľ ide o implementáciu, pokiaľ ide o ústavný rámec, takisto aproximácia práva, takisto implementácia DCA a vládne reformy na Ukrajine. Takže predovšetkým ide tu o inštitucionálny rámec, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a jej implementáciu. Implementácia tejto dohody medzi EÚ a Ukrajinou, vrátane transpozície veľkej časti komunitér. E, je to zhruba 564 zákonov, toto je veľká inštitucionálna výzva, ale pokiaľ ide o inštitucionálny rámec ohľadne implementačného procesu, tá najväčšia výzva v prípade Ukrajiny v súčasnosti už nie je napríklad bývalý model koordinácie, ktorý, na ktorý má dohľad dohľad, vládny úrad, pokiaľ ide o euroatlantickú integráciu, ale takisto aj inštitucionálne administratívne kapacity verejných úradov ohľadne implementácie asociačnej dohody. Rozvinul by som teraz tento bod trochu. Tá výzva je teda iba súčasťou väčšieho problému ukrajinského nedostatočnej správy veci verejných. A aj pokiaľ ide nedostatočné reformy. Napríklad v apríli roku 2018 Európska únia spustila projekt štvoročný projekt, kde išlo o podporu zodpovednej, efektívnej verejnej správy veci verejných. A od 15. augusta roku 2015 Európska únia vyčlenila 15,5 milióna eur, do, ktoré išli do reformy verejnej administratívy. E, navýšenie týchto financií a tejto finančnej pomoci je výsledkom dobrého pokroku, ktorý vlastne preukázali už aj urobené reformy z predchádzajúceho roku. Máme tu napríklad štúdiu výsledkov z roku 2018, napríklad program, program Sigma takisto zaznamenal veľký pokrok, pokiaľ ide o reformu verejnej správy, čo je trochu taká nerovnosť, pretože Európska únia získala 3 z 5 bodov, pokiaľ ide o implementáciu tých úloh súvisiacich s asociačnou dohodou a 1 z 5 bodov, pokiaľ ide o inštitucionálne kapacity na to, aby vláda aproximovala externé právo. viaceré veci súvisia s nedostatočným tempom, s nedostatočným tempom tej transformácie a nedostatočnou implementáciou e, e, e, EKU, aký komunitár. Vo všeobecnosti tento rámec, pokiaľ ide o túto asociačnú dohodu, môže byť charakterizovaný aj suboptimálnou implementáciou a to vedie k nedostatočnej miere dôvery, ktorú požíva teda občianská spoločnosť v Ukrajine, na Ukrajine. Hovorím tu o o 13,8% dôvore občanov voči ukrajinskému parlamentu. A toto má taký efekt spätný, aj pokiaľ ide o podporu o nejakých nepopulárnych reforiem. A takisto sú tu aj pohľady, pokiaľ ide o viaceré viaceré otázky vnímania zákonov na Ukrajine. A teraz by som sa venoval druhej veci, to je legislatívna aproximácia a implementácia zákonov. Pokiaľ ide o tú aproximáciu, tá je relatívne dobrej, ide dobrou cestou, ale nie veľmi rýchlo. A tu sú skutočne určité problémy, ktoré súvisia s ukrajinským systémom. Niektoré z tých najlepších pokrokov, pokiaľ ide o aproximáciu, boli zaznamenané v dvoch oblastiach. Technické bariéry voči obchodu, predovšetkým pokiaľ ide o rámcovú legislatívu a takisto energetická účinnosť budov, čo jednoducho súvisí s všeobecným nezáujmom ľudí. Dalo by sa to vnímať ako určitý úspech, ale predsa len sú tu výzvy, ako napríklad sanitárne a finosanitárne opatrenia, daňový systém a ochrana korporátnych, e, korporátnych práv. Sú tu viaceré otázky, ktoré ešte musia byť doriešené, napríklad clá, produkcia hydrokarbónov, hydrouhlíkov a takisto e, životné prostredie a doprava. Bohužiaľ, colná, otáz- colná, colná odvetvie je veľmi korupčné. Vzhľadom na stanovisko, ktoré máme, množstvo kontrabandu je zhruba na úrovni 1,5 150 miliónov ukrajinskej meny, čo je zhruba 1,5-1,4 miliardy európskych eh, eur. Eh, Süddeutsche Zeitung to vidí zhruba na úrovni 5 miliard eur, pokiaľ ide o tie rozpočtové straty, ktoré súvisia s kontrabandom Chcel by som povedať aj niečo, pokiaľ ide o implementáciu tej DCFTA. Treba povedať, že bilaterálny obchod medzi EÚ a Ukrajinou sa navýšil v období od roku 2016 do roku 2018. Európska únia sa teraz stala eh, hlavným partnerom v obchode a nahradila tým Rusko. A vidíme, že ten obchod ide predovšetkým smerom do Európskej únie a my sme dôležitým partnerom od 2016 pre Ukrajiny. Sú tu určité máme rast HDP zhruba na úrovni 3%, ale za ostatné roky ukrajinské hospodárstvo sa nielenže zastabilizovalo, ale takisto tu boli určité signály možných zmien. Toto, postupovalo aj, po, po, toto nasledovalo aj roku 2018. Došlo tu k navýšeniu vo viacerých oblastiach až na úroveň 17 miliard dolárov. To je najvyššie číslo od roku 2012 spred obdobia okupácie Ruska, eh, Ukrajiny zo strany Ruska. Pokiaľ ide o export Ukrajiny do Európskej únie, tá sme zhruba na úrovni, respektíve má to konkrétny vplyv aj na kvóty a tu hovorím teda o polnohospodárskych produktoch ako výsledok je tu potreba zintenzívniť e, spoluprácu a takisto treba zlepšiť lepš- tú komunikáciu, ktorá je veľmi dôležitá. E, tie reformy v oblasti vlády, tu robila Ukrajina určité kroky, ale nepostupujeme dostatočným tempom a nevšetky tie reformy sa vlastne dostali do takej fázy, že by to bolo nezvratiteľné. Sú tu určité, sú tu určité problémy, predovšetkým pokiaľ ide decentralizáciu. Napríklad reformy súvisiace s bojom proti korupcii, tie možno nebudú veľmi dlho trvať, ale možno ani e, nevydržia do ďalších volieb roku 2019. Sú tu externé politické podpory, ktoré sú kľúčové na to, aby mala vláda dôveru zo strany občanov. Táto dôvera je ešte tradične na nízkej úrovni. A na záver už by som povedal iba pár slov, pokiaľ ide o dôležitosť a význam monitoringu a hodnotenia. Ako som už načrtol, implementácia asociačnej dohody EU-Ukrajina a podpora reforiem, toto všetko vzýšlo z medzinárodného nátlaku vo viacerých oblastiach. Čo je dôležité, treba sa sústrediť na monitoring a evaluačný proces tohto procesu a tam nemôžeme opomínať tieto zistenia. Hľadanie pragmatickejšieho a prioritizovaného prístupu, pokiaľ ide o prebiehajúce reformy v Ukrajine a pokiaľ ide o implementáciu asociačnej dohody EÚ a Ukrajiny, toto by malo byť preferované viac než, ten, eh, eh, viac než nejaký entuziasm, entuziasmus, ktorý nemusí viesť k ničomu. Treba sa sústrediť na reformy, ktoré by mali byť kľúčové pre politikov tak v Bruseli, ako aj v, na Ukrajine v najbližšom roku a pol. Máme tu všeobecnú požiadavku, respektíve mandát, pokiaľ ide o, takýto, o takéto smerovanie politiky. Podľa tých najnovších informácií 66 ukrajinských občanov nedôveruje Európskej únie a 7, viac ako 70 vníma integráciu do EÚ ako niečo, čo povedie k nestabilite krajiny. Takže tieto, kraj, tieto čísla hovoria same o sebe. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť a budem reagovať na vaše otázky. Ďakujem pekne, ďakujem. Teraz budeme pokračovať s otázkami. Nech sa páči, ako prvý prihlásený, pán Gáler. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tieto informácie. a povedal by som teraz, že vo veľkej miere zdieľam tie zistenia odprezentované, pokiaľ ide o kapacitu riešiť paralelným spôsobom všetky tie hlavné výzvy, čo by ste teda odporúčili, kde treba posilniť tú koordinačnú funkciu, aby sa veci pohli. Vidím, že sú tu prebiehajúce reformy, ale nie je to veľmi koordinované a nie je tu ani dostatočná komunikácia medzi tými, ktorí robia svoju prácu a nie je to nejaká interakcia. Vidíte to možno ako nejakú výzvu, kde by ste teda vy odporúčili e, to, aby sme sa sústredili. Je to teda prezidentská je to prezidentská úroveň alebo úroveň predsedu vlády. To sú teda tie dve možnosti, ktoré tu máme. To je teda jedna vec z mojej strany. A špecificky pokiaľ ide o celnú otázku, no áno, o Poukázali ste na ten článok v novinách Süddeutsche Zeitung. Áno, veľký, veľký, veľká časť príjmov sa stráca týmto spôsobom, pretože jednoducho sú tu jednotlivci, ktorí berú to, čo patrí štátu. Kto to teda je? Identifikovali ste tých, ktorí sú zodpovední? Kde sa to teda celé organizuje? Je to organizované? Sú tí, ktorí si po- podelili si túto hranicu niektorí jednotlivci? Ako to funguje? Zdá sa, že všetci vieme, o čom hovoríme. Tento systém ako taký nemôže e, pokračovať. A aké, aký liek navrhujete? Muchas gracias, la señora Calniete. Thank you. I, I would join uh, and continue what already Michael Gall... Pani Kalniete, e, ďakujem, ja budem pokračovať Uh, v mojom rodnom jazyku, tak vás poprosím, nasadte si sluchátka. Ukrajina je štátom, ktorého časť je momentálne okupovaná. Vojna tam pokračuje, ale to nemôže byť e, argument, e, pokiaľ ide o tú tému, o ktorej hovoríme. Korupcia nemôže byť takýmto spôsobom odobrená alebo nebude sa proti nej protestovať. To je neakceptovateľné a to ste aj vo vašej práve patrične zdôraznili, že ten ra- právny rámec, pokiaľ ide o boj proti korupcie, je nedostatočný. Treba povedať, že viaceré otázky neboli vyriešené a veľa vecí je pod kontrolou oligarchov. Právny systém na Ukrajine je neefektívny a politicky závislý a preto si myslím, že je mojou povinnosťou varovať pred tým, že jednoducho trpezlivosť EU, ukrajinských ľudí, občanov je, nie je nekonečná. 70 dôveruje Európskej únii, ale to neznamená, že takúto dôveru požíva aj vláda. Ani ukrajinský prezident nemôže mať takúto zodpovednosť. Vláda je historicky zodpovedná, pretože do volieb musí konať jednoducho tak, aby výsledky ďalších volieb boli také, aby národ zmýšľal tak, že by sme sa vyhli chaosu. A toto by mohli byť aj voľby, ktoré môžu situáciu zmeniť. Pán Tenok, ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že nakoniec mojej kariéry, teda Brexit je už pred dverami a končím ako politik v Európskej únii, vidím tu to, že ja som bol autorom článku v roku 2002, kde som uviedol, že Ukrajina má perspektívu budúcnosti v Európskej únii. Neviem, že či to je ešte stále platné, ale teším sa, že teda 10 rokov neskôr 70 ukrajinských občanov sú, súhlasí so mnou a teda vnímajú Európsku úniu ako svoju budúcnosť. A tešilo sa mi, tešil som sa, že to boli informácie, informácie o tom, že Európska únia nahradila, nahradila Rusko ako hlavný obchodný partner. Pani Fotika sa ospravedlňuje, že tu nie je, a teším sa, že ste hovorili o tých troch eh, hlavných krajinách východného partnerstva, ale treba povedať, že Ukrajina je kľúčová, predovšetkým pokiaľ ide o veľkosť tejto územia, ale takisto aj pokiaľ ide o vplyv. A treba povedať, že ešte stále sa nachádza pod veľkým tlakom, vzhľadom napríklad aj na tú okupáciu Krymu a eh, prebiehajúci konflikt eh, v Donbasku. Ale moja otázka vzhľadom na tie štatistiky, že jeden z piatich tovarov, pokiaľ ide o e, kontrolu na hraniciach, ja som bol prekvapený, že koľko oligarchov je do toho namočených. Tá moja otázka sa teda týkala tý, týka tých dvoch bodov, ktoré máme v správe, pokiaľ ide o potrebu deoligarizácie tej spoločnosti ten proces odstránenia oligarchov v kontexte privatizácie štát, zostávajúceho štátneho majetku a takisto je decentralizácia, ktorá súvisí s eh, korupciou a boja proti korupcii. Do akej miery pán kolega Ťuška vidí zriadenie súdu boja proti korupcii, to by sa malo stať budúci rok, ako toto nahradí to národné, Národný úrad boja proti korupcii, ktorý vlastne funguje už dobre a vykonáva dobrú prácu, to by možno bol dobrý krok smerom dopredu. Do akej miery sa to teda bude vnímať ako pozitívne, pretože korupcia je problémom číslo jedna a nevyváženosť rozdeľovania štátneho majetku je jednoducho veľkou, veľkým problémom. Senior Tanok, eh, senior Astrevičius. Pán Astrevičius. Thank you, chair. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať expertom. Je to skutočne, e, sú to veľmi významné štúdie, ktoré sú dôležité, môžu ich využívať politici, ako aj experti, ktorí sú zaangažovaní do reformných procesov ako aj predstaviteľa NGO. Bolo by teda dobre, ak by sme napríklad získali preklad týchto štúdí aj do ukrajinského jazyka, tak ako to bolo v prípade gruzinské, teda ako by to malo byť aj v prípade tých textov v rumunčine a gruzinčine. A pokiaľ ide o nejaký váš pohľad týkajúci sa efektívnosti európskej podpory a podporných programov, ktoré sú skutočne početné, pokiaľ ide o sektoriálne zmeny a Peter Wagner je napríklad zodpovedný a teším sa, že je tu. Oč... Ale keď sa napríklad pozrieme na finálne výsledky, do akej miery sme dosiahli výsledky a aké očakávania by sme tu ešte mali mať? Bola tu určitá podmienenosť. Tá sa týkala aj boja proti korupcii. A najmä v roku, v priebehu roku 2017 bola debata, dialog s ukrajinskými orgánmi, čo viedlo aj k určitému pozastaveniu makrofinančných systémov. Do akej miery sa pochopil tento odkaz? Ako ho pochopili e, politickí lídry aj široká verejnosť? Ďakujem. Ďakujem. A posledným kolegom je pán Schaffhauser. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám otázku k týmto trom správam, rovnakú na všetky tri krajiny. Ide o tri štáty, ktoré majú obrovské problémy, ktoré majú územia, ktoré sa chcú od nich otrhnúť. Je to tak? Sú toto všetko tri tie skrachované štáty? Platí to pre Abchádzko, Osecko, Krym, Donbass. Všade, vo všetkých týchto troch štátoch existujú takéto problémy. Moldavsko je takýmto problémom, Ukrajina, aj Gruzinsko. Všetky boli pod veľkým vplyvom Ruska a vo všetkých týchto krajinách sú proeurópske ako aj proruské sily. A z toho vyplýva moja tretia otázka alebo pripomienka, ale ešte predtým druhá, a to je, že všetky tieto štáty sú skorumpované. Jednoducho sa tam strácajú prostriedky. O Ukrajine sme hovorili 5 miliard a možno ešte viac miliard sa jednoducho stráca. A pritom Európska únia ďalej a ďalej veselo pumpuje peniaze do mafioz, takmer mafiozných síl Takže tri korumpované štáty, tri skrachované štáty. A tretia poznámka, a to je, že takýto moralizujúci prístup, ktorý máme, končí s dýchom. Nestačí podporovať právny štát a justíciu, keď konštatujeme, ako vyzerajú výsledky našej politiky v Moldavsku, na Ukrajine, na uh, uh, Ukrajine, kde sme podporovali skorumpované osoby a teraz EÚ hovorí, že asi sme nemali podporovať toho európskeho e, politika, ktorý je tak strašne skorumpovaný. Ale pokračujeme, pokračujeme v tom, že dávame peniaze skorumpovaným ľuďom, že tam tie peniaze miznú. A potom nekonzistentnosť, nekoherentnosť našej politiky v Dombase hovoríme o vojenskej agresii, o anexii. No dobre. A to nezodpoveda dohode z Minska. Takže máme politiku, ktorá nezodpovedá minským dohodám. A teraz môžem povedať, že aj Moldavsku sme proti referendu ktoré malo 90-percentnú podporu pre Transnestersko a to všetko preto, a ospravedlňujem sa, pretože nie je geopolitický prístup, ktorý by spočíval v tom, že Západ, Západná Európa a Východná Európa by sa zjednotili a ne, nerozdelovali. Ďakujem, pán Schaffhauser. Nech sa páči, máte 5 minút na odpovede. A teraz a teraz komisia. Ďakujem za vaše otázky. Neviem, či sa mi podarí na všetky odpovedať. Pokúsim sa v danom čase. Ale... Takže pokúsim sa odpovedať v poradí, akom boli podané. Ďakujem, pán Gala, za to, že ste sa tu s nami podelili. Zdieľam to, čo ste povedali. Pokiaľ ide o to, že na čo by sa malo zamerať naše úsilie, tak ste to povedali. Mal by to byť premiér a e, úrad vlády pre európsku integráciu. To sú tie tri e, e, to sú tie inštitúcie, ktoré akceptuje aj obyvateľstvo v na Ukrajine a ktoré majú na starosti demokratickú orientáciu krajiny. Delegácia pre spoluprácu s EÚ na Ukrajine e, spolupracuje s vládou, ktorá začala e, veľmi silnú komunikačnú kampaň, aby informovali verejnosť nielen o politikách EÚ na Ukrajine, ktoré doteraz neboli takto vyzdvihované. 70 Ukrajincov si vôbec neuvedomovalo, že dostávajú pomoc EÚ a ani nepoznali, nevedeli o problémoch, ktoré sa dejú. Toto je tiež E, úsilie, ako zmeniť politický cyklus na Ukrajine, kde je e, cieľom mať takú komunikáciu, aby, bola do nej zapoje, aby bolo do nej zapojené obyvateľstvo, a to aj do legislatívneho procesu, ako aj opačným smerom, aby bolo informované, čo sa deje a ako prebieha pomoc. Tieto úlohy sa momentálne realizujú v spolupráci s e, kanceláriou vlády pre spoluprácu s EÚ, EU, euroatlantickú integráciu a tak potom, ako došlo k strate tých 5 miliard eur a kde k tomu došlo a ako sa to stalo tak to je otázka, ktorá sa rieši. Otázka je, ako sa aj táto strata odhaduje. Štatistika Eurostatu hovorí o tom, koľko dostala Európa. A potom máme oficiálnu štatistiku z Ukrajiny, ktorá ukazuje, koľko daní sa zaplatilo. A zbytok je 5 miliónov eur, ktoré sa stratili dovozy v Odese alebo podobne vrátanie priamých hraníc alebo e, pozemných hraníc medzi Ukrajinou a členskými štátmi EÚ. Takže pravdepodobne by sme sa mali pozrieť na pohraničné orgány, pretože to pravdepodobne tam treba hľadať. Potom je tu ďalšia otázka, pána Kanieteho. To sú tie dilemy, ktoré existujú na Ukrajine momentálne. Na jednej strane je tu boj proti korupcii, snaha o spravodlivosť pre všetkých a na druhej strane strane je tu snaha súčasného režimu o seba záchovu. To je zrejme eh, vlastné každému režimu. Potom tu máme otázku dôvery verejnosti v prezidenta, 20 vyše percent, vláda asi 25 percent. Takže potom Máme meškanie v zriadení napríklad Vysokého protikorupčného súdu. A keď sa tento spustí, by sa mohla situácia zmeniť. Plus je tu tá ďalšia otázka riešenia dvoch diametricky odlišných programov agent súčasne. Potom je tu otázka budúcnosti, európskej budúcnosti Ukrajiny. Môžem povedať, že obyvateľstvo je pomerne proeurópske a to preukazujú nielen posledné prieskumy verejnej mienky, ale aj udalosti, ktoré ju ktoré ju spravili Hovorím v ich troch revolúciách. Prezident Ukrajiny hovorí momentálne o tom, že ústavnou zásadou by mala byť aj európska a euroatlantická integrácia EÚ. Bolo by to dobré, pretože obyvateľstvo by vedelo, že to tam zostane aj po ďalších voľbách a volebnom období, že im to už nikto nezobere. Pokiaľ Ide o britského poslanca v našom parlamente, ktorý sa spýtal na protikorupčný súd a kedy sa to stane, tak odhady sú rôzne. Mnohí hovoria, že koncom tohto roka bude funkčný, druhí hovoria, že to nebude skôr ako ďalší volebný uh, obdobie 2019. Ja môžem povedať len to, čo vidím Momentálne sa vyberajú sudcovia, začalo sa 2. augusta. 15. septembra prídu medzinárodní aktéry so svojimi návrhmi, ale neviem, ako dlho to bude trvať, ako dlho bude trvať. Ak, e, kým bude mať súd svoje konečné zloženie. Máme 650 e, súdnych prípadov týkajúcich sa korupcie, ktoré sa budú takto riešiť. Myslím, že nemám už čas odpovedať na ďalšie otázky, ale chcem vás poprosiť, keby ste si preštudovali správu, v ktorej je viac e, detajlov. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za všetky vstupy, ďakujem všetkým rečníkom. My sme prečerpali náš čas o viac ako pol hodinu, tento pôvodne naplánovaný čas, ale išlo o dobrú vec. Continuamos. Well speaker. Budem pokračovať. Eh, ahora vamos a examinar el proyecto. Ja budem hovoriť po španielsky a teraz je tu návrh správy, ktorý vypracoval Petras Austrievičius a to je asociačná dohoda s Moldavskom. Chcel by som povedať, že správy, ktoré máme z Moldavska, nás znepokojujú. Informovali sme aj premiéra, aj prezidenta o týchto veciach, o tom, že je malý pokrok, ktorý sa dosiahol pri rešpektovaní demokracie v Moldavsku. A to práve v čase, keď sa blížia voľby. Najprv dá slovo pánovi spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda, kolegovia, dámy a páni. Som veľmi rád, že vás môžem informovať o návrhu správy o Moldavsku, pokiaľ ide o implementáciu asociačnej dohody. 4 roky po podpísaní tejto dohody a po tom, čo došlo viac podmienok politickej a ekonomickej reforme, tak vidíme iný vývoj pri implementácii asociačnej dohody, než sme predpokladali. Naozaj sme videli veľmi pozitívny vývoj v niektorých oblastiach, ako napríklad finančný sektor a bankový sektor. Vidíme veľký náraz v bilaterálnom obchode, lepšiu reguláciu obchodných otázok, ale na druhej strane vidíme aj vývoj, ktorý je zatienený zhoršovaním sa politických demokratických noriem právneho štátu, slobody médií a občianskej spoločnosti. Správa, ktorú zadal Európsky parlament, to je tá správa, ktorú sme si teraz vypočuli, hovorí, že celkový výsledok reforiem realizovaných v Moldavsku doteraz treba hodnotiť ako neuspokojivý EÚ a Moldavsko sú stále odhodlanými a angažovanými partnermi a preto musíme jasne povedať, v akých oblastiach očakávame iné tempo a rýchlosť vývoja a že nie sme spokojní so súčasnou situáciou. Volebný zákon prijatý minulý rok sa stretol s kritikou e, Benátskej komisie, a zostáva aj naďalej prekážkou e, transparentnosti a spravodlivých volieb. Reformami súdnictva, nezávislosť súdnictva, právny štát, boj proti korupcii sú oblasti, ktoré, kde treba úsilie zrýchliť a pokračovať v ňom. Preto nedávne rozhodnutie odstrániť určité osoby z e, svojich postov, anulácia volieb, to všetko znepokojuje, výsledkov volieb, to všetko znepokojuje západné inštitúcie. Vrátanie EÚ. EÚ aj naďalej vyjadruje svoje znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom pre občianskú spoločnosť v Moldavsku. Okrem toho, nedávny balíček daňovej reformy má v sebe iniciatívy a e, všeobecnú amnestiu. A to si vyžaduje ďalšiu analýzu, keďže hrozí, že sa zníži schopnosť e, Moldavska bojovať proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Kolegovia, ja si myslím, že EÚ musí uplatňovať zásadu podmienenosti pri makrofinančnej pomoci Moldavsku a akákoľvek budúca makrofinančná platba sa môže uskutočniť len potom, ako e, budeme poznať výsledok parlamentných volieb z februára 2019. Okrem toho musia byť realizované v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Medzi tým Dovtedy musíme pokračovať v našom kriticky dôležitom dialógu s orgánmi a občianskou spoločnosťou Moldavsku, aby sme zabezpečili plné pochopenie a pripravenosť na budúcu spoluprácu. A ja si myslím, že tá bude efektívnejšia a racionálnejšia pri dosiahovaní svojich cieľov. Pán predseda, chcem sa poďakovať sekretariatu AFED a kolegovi Julianovi za veľkú podporu, e, ktorú sme dostali. Teším sa, že dostanem dokumenty, návrhy v, e, k záverečnému textu. Teším sa, že budem aj naďalej viesť diskusiu, pretože inak nebudeme môcť byť partnermi a nedosiahneme to, čo je napísané v asociačnej dohode. Ďakujem veľmi pekne, pán Austreviču. A teraz tu máme aj hosti z, Molda, eh, z komisie, ale najprv dám slovo poslancom. Pán Gáler, áno, ďakujem veľmi pekne Chcem prečítať niečo za pána Kovačeva, našho tieňového, ktorý tu dnes žiaľ nemôže byť. Takže chceme sa poďakovať spravodajcovi za jeho ťažkú a dôslednú prácu, ktorá e, hovorí o asociačnej dohode s Moldavskom a vyjadruje obavy, ktoré zazneli viac ako jedenkrát v posledných mesiacoch tu. máme tu situáciu, kde napríklad došlo ku kontroverznej volebnej reforme a nie je to vôbec súlade ani s odporúčaniami Benátskej konferencie. To sú len niektoré príznaky erózie demokratických zásad, ku ktorým dochádza v tejto krajine. Správy týkajúce sa selektívnej justície tiež poukazujú na to, že e, súdnictvo zasahuje do volebného procesu a ilustruje to fakt, že sa podkopávajú princípy právneho štátu. Sloboda médií sa tiež zhoršuje a dochádza k diskreditácii predstaviteľov občianskej spoločnosti. Demokratické princípy, právny štát, občianská spoločnosť, toto je všetko v kontraste s tými najhlavnejšími hodnotami, ktoré vyznáva EU. A e, teda to súvisí aj s asociačnou dohodou. Určite e, sa takéto odchylky nebudú a porušovania sa nebudú tolerovať. A nakoniec náš parlament už v 8 uznesení e, v júli 2018 na toto poukázal a až keď sa budú konať voľby v krajine podľa platných medzinárodných noriem potom e, zaujíme pozitívnejšie stanovisko. Zámery samozrejme e- existujú, zlepšiť situáciu, ale dialog e, medzi EU a Moldavskom bude pokračovať, pretože nám leží na srdci zlepšenie situácie občanov Moldavska. A tešíme sa na to, ako teda bude moldavská strana naplňať to, k čomu sa zaviazala. Ďakujem pekne, pán Gáler. Slova pán Fleckenstein. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, aj z našej strany by sme chceli vyjadriť vďaku spravodajcovi za jeho prácu. Po viacerých bodoch súhlasíme, predovšetkým pokiaľ ide o to, ako zvolený primátor mesta Kišinau bol zosadený je úplne zrejme, že veci sa neudiali patrič správnym spôsobom. Takisto je dobré, že sa tu spomenulo, spomenuli tie oblasti, kde boli zaznamenané pozitívne zmeny a myslím si, že v tomto kontexte to nebude až také komplikované v tom zmysle, že by sme našli kompromisy. Avšak sú tu tri veci, ktoré nás predsa len znepokojujú. Prvá vec je nasledovná Benátska komisia nie je pápežom a ja nie som katolík. A je správne, že Benátska komisia síce hovorí, že aké štandardy, akých štandardov sa treba držať, aké postupy treba, aký koncenzus a tak ďalej a tak ďalej sa musí hľadať, ale nemôžu predpísať krajine, že aký volebný systém by mali byť. To jednoducho je pre mňa neakceptovateľné. A druhá vec, viete, že ešte v plene sme sa nevyjadrili v prospech toho, že by sme zastavili financovanie. Ak to ale urobíme, tak to musíme urobiť správnym spôsobom a nie je tak, že tu budú otvorené zadné dvierka, kde niektoré časti občianskej spoločnosti, nechcem teraz hovoriť ktoré, predsa len až do volieb budú financované. A takisto by sme mali uviezť, že takéto postupy neakceptujeme. A pokiaľ ide o to naše držanie sa toho volebného dátumu, nechcem tu e, malovať čerta na stenu, očakávame, že by mali byť voľby demokratické, aspoň väčšina parlamentu to takto vníma, ale podľa nášho názoru to nemôže byť tak, že pokiaľ ide o ten bojkot platieb, že by z toho boli vyňatí jednotlivci. Ja si myslím, že to treba urobiť veľmi precízne. Nechceme robiť nepriame, nepriame, finan, nepriame financovanie volieb cez mimovládne organizácie. A tretí bod je skôr taký všeobecný a neviem, či by sa to dalo v rámci tejto správy vôbec poriešiť. Čím konkrétnejšie si stanovíme požiadavky voči našim partnerom, o to skôr budú oni možno schopní ich realizovať, teda ak bude vôľa realizovať ich. Je tu problém, ktorý sa vždy opakuje, aj pokiaľ ide o rozširovací proces v prípade Západného Balkánu, že vždy tu máme nejaký princíp, ktorý dáme ako prioritu, ale potom nehovoríme, že ako ho splniť alebo neplniť. Ja si myslím, že tu na týchto konkrétnych veciach to pravdepodobne ne, nevyriešime pre všetky štáty, ale možno by sme sa k tomu ešte mohli v rámci diskusie vrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Fleckenstein. Nasleduje ďalší rečník. Pán Šolc, ďakujem pekne a ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za tento návrh a ja by som chcel povedať, že zdieľame viaceré stanoviská, už vlastne v rámci v júni sme pri tomto uznesení vnímali veci podobným spôsobom, pokiaľ ide o komplexné a komplikované politické a právne situácie v krajine, to znamená pokiaľ ide o reformu justičného systému. Chcel by som však ešte nadviazať na to, čo povedal kolega Fleckenstein. Musíme postupovať konkrétne a dôsledne a budeme sa teda usilovať o to, aby sme predložili pozmenujúce návrhy, aj pokiaľ ide o otázku objasnenia e, toho bankového škandálu, pokiaľ ide o otázku e, prania špinavých peňazí, tu treba jasne povedať, že kto je zodpovedný a takýmto spôsobom vlastne verejnosti v moldavskej spoločnosti ponúknuť možnosť, aby aj oni v podstate boli viac účastní v rámci toho demokratického procesu na zmene, predovšetkým pokiaľ ide o nezávislosť a pokiaľ ide o tradičné delenie moci medzi štátom, justíciou a hospodárskym systémom. Aby to endemické zapletenie oligarchov do tých štruktúrov, kde vlastne sa takto rabuje štát, to treba ukončiť. Práve teraz napríklad sa publikovala správa World Inequality a tam je dramaticky spomenuté, ale týka sa to aj Ukrajiny a Gruzínska. E, vidíme, že korupcia a nerovnosti stále narastajú. Ak to bude narastať aj ďalej, tak s tým súvisí opätovne aj otázka tej korupcie. A my musíme v tejto, v, tomto, v tejto oblasti zaznamenať zmenu, aj pokiaľ ide o otázku realizácie našej vlastnej politiky v oblasti našich hospodárskych, sociálnych vzťahov a aj pokiaľ ide o kontakty s mimovládnymi organizáciami. Takže dúfam, že sa tento, táto správa ešte obohatí a my prispejeme k tomu, aby potom v rámci ďalšieho pokračovania tejto asociácie boli zaznamenané a dosiahnuté v do, dozr, dohľadnom čase určité zmeny. Ďakujem pekne ako posledný a posledná bude pani poslankyňa. Nech sa páči. Pani Andri Kieňa. Dovolte mi e, zareagovať na niektoré vyjadrenie. Na e, Um, <laughs> mala som e, práve záujem na to, aby sme venovali pozornosť práve e, asociačnej dohode aj v Moldavsku, aj na Ukrajine. Chcem poďakovať pánemu, pánovi Astrovičovi za výbornú správu o vykonávaní asociačnej dohody. A nakoniec aj asociačná dohoda aj rozsiahla komplexná zóna voľného obchodu E, poskytujú priestor pre zlepšenie fungovania napríklad bankového sektora a tak ďalej. Ale Moldavsko už prijalo určité kroky, ale je dôležité, aby tá reforma, ktorá sa začala v roku 2016, aby pokračovala. A je dôležité, aby Moldavsko e, realizovalo aj politickú stránku reforiem. A to sa týka napríklad e, Eh, viac teda parlamentný systém, ktorý bude pozostávať z viacerých politických strán. A pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc, je mi ľúto, že Moldavsku sa doteraz nepodarilo implementovať tie podmienky, ktoré by umožnilo, eh, ktoré by, teda čo by umožnilo vlastne eh, napumpovanie ďalších 100 miliónov eur do ekonomiky krajiny. Pokiaľ ide o vyjadrenia Benátskej komisie, súhlasím so stanoviskom spravodajcu. Čiže e, mali by sme aj my podmieniť e, ďalšie pokračovanie pomoci e, tým, ako dopadnú parlamentné voľby. Ešte mi dovolte pár slov ku fungovaniu justície. Je mi ľúto, že súdnictvo ostáva oblasťou, ktorá zaznamenáva mari najnižšiu mieru reforiem. A asi by sme mali tiež e, pozastaviť e, rozpočtovú pomoc, kým sa nedá do poriadku aj súdnictvo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme priestor e, našim hostiam z komisie. Ako prvý bude mať slovo pán Šubel, vedúci divízie pre východné partnerstvo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Z mojej strany by som tiež chcel poďakovať pánovi Austrevičiusovi za výborný návrh správy, ktorý predniesol. Týka, dotýka sa mnohých relevantných oblastí, čo súvisí napríklad teda aj, súvisí aj s bilaterálnymi vzťahmi medzi EÚ a Moldavskom a ukazuje sa, že je veľmi potrebné poukázať na nedostatky v oblasti zásad právneho štátu, pretože toto je veľmi dôležitý aspekt, na ktorý sa sústreduje práve aj asociačná dohoda. A veľmi radi aj na bilaterálnej báze budeme o tejto téme hĺbšie diskusovať. Diskutovať, pardon ehm, za posledné 2-3 alebo dokonca aj viac rokov venujeme pozornosť dialogu s Moldavskom, sústredujeme sa na potrebu volebnej reformy a závery z tohto februára, z toho ročného februára stále ostávajú v platnosti, ale žiaľ, nevšetko, na čom sme trvali zo strany komisie, bolo vzaté do úvahy. A oceňujeme, že váš výbor a FED celé roky veľmi pozorne sleduje vývoj v krajine a to sa týka aj e, volieb a teda nielen prípravu na voľby, samotných prebieh volieb, ale aj dohru po voľbách. A je dôležité stále trvať na tom, aby v krajine fungoval systém viacerých politických strán. Poukazujeme taktiež aj na nedostatok z nezávislosti súdnictva a samozrejme toto má dopad aj na súvisiace oblasti, napríklad aj na ekonomiku. Dôležité, aby fungovalo, fungovalo súdnictvo, ktoré bude nezávislé, transparentné, spravodlivé a nekorupčné. A Spomínal som meno Ilan Shore v tomto kontexte a určite právny štát je veľmi dôležitý preto, aby aj občania opäť verili štátu a jeho inštitúciám. Potrebujeme naozaj vidieť v krajine solidnú štruktúru reforiem a chceme predovšetkým poukázať na význam implementácie toho, čo už bolo prijaté. Nedostatky vo vyšetrovaní bankových podvodov určite zatieňujú to pozitívne, čo sa v krajine tiež deje. Na, od februára tohto roku, kedy sme tiež venovali pozornosť e, týmto otázkam, ehm, nenastal nejaký veľký pokrok, aj keď je samozrejme snaha e, získať späť tie prostriedky, ktoré e, ako pretiekli medzi prstami. Dôležité je, aby eh, vývoj bol, vývoj v krajine bol jasný a transparentný. Okrem toho, tzv. fiskálny balík, o ktorom sa hovorí od júla, ten práve eh, poskytuje priestor pre určité riziko v tom zmysle, že dôjde k praniu špinavých peňazí a to nie je dobré pre medzinárodných partnerov. Okrem toho monitorujeme situáciu, pokiaľ ide o demonstrácie organizované opozíciou, a sme za to, že ak teda budú nejaké aktivity, vrátanie volieb, tak to má všetko prebiehať e, v miery. A okrem toho treba zabezpečiť, aby aj protestujúci mali možnosť vyjadriť svoj názor, aby to bolo bezpečné. Okrem toho je tu audiovizuálny kódex, a to sa týka audiovizuálnych služieb a tu sme zaznamenávame kartelizáciu a v krajine. A to vlastne situáciu stiažuje ešte viac oproti tomu, aká bola v minulosti. Na záver chcem poukázať, že treba adresovať moldávským orgánom veľmi jasné a koordinované vyjadrenia ohľadne smerovania krajiny. Pretože občania krajiny si zaslúžia a očakávajú e, lepší vývoj a určite našu podporu by sme mali teda podmieniť plnením požiadaviek, ku ktorým sa krajina zaviazala. Nakoniec máme prostriedky, aby sme e, sa pokúsili tú situáciu v Moldavsku ovplyvniť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Šebel. A teraz dávame slovo pánovi Lorenzovi Mereditovi, riaditeľovi pre východné partnerstvo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Už e, e, tie hlavné body boli spomenuté pred rečníkmi a súhlasím s nimi. Dovolte mi poďakovať aj páne, pánovi Austrevičiusovi a aj vám výboru za výbornú spoluprácu. Naozaj toto je veľmi významná téma. A my veľmi radi úzko spolupracujeme s týmto parlamentom. Chcel by som poukázať na to, aké je to dôležité a to hneď v, prvej správe, v prvom odseku tej správy je, pri, je uvedené, že asociačná dohoda je veľmi významná pre občanov krajiny. A ide o to, aby sa plnila. A nakoniec Moldavská republika sa rozhodla ísť touto cestou pred niekoľkými rokmi a práve musíme počiarknúť to, že tento, táto dohoda má veľký potenciál byť na prospech občanov. A ten pokras, pardon, progres, na ktorý bolo poukázané, že sa dosiahol, tak samozrejme to berieme do úvahy a zdieľame aj obavy, ktoré boli vyjadrené e, zo strany viacerých predrečníkov. Chcel by som pripomenúť, pokiaľ je o vyjadrenie vysokého predstaviteľa komisie, vysokej predstaviteľky komisie a pána Hana. A práve, že ide o to, čo leží v jadre obáv. Nezávislé súdnictvo, bez politických tlakov, ktoré, súdnictvo, ktoré môže rozhodovať a bude dôveryhodné na všetkých úrovniach. To je významný pilier demokracie eh, v ktorejkoľvek krajine. Čiže súdnictvo v prvom rade musí byť nezávislé. A bohužiaľ, a zda je jedno z najpopulárnejších, najobľúbenejších rozhodnutí bolo, keď Európska komisia povedala, že z tých 28 miliónov na justičnú reformu neposkytneme nič, pretože sa e, v podstate doteraz nič neudialo v krajine v tomto zmysle. Po druhé, voľby. Chcel by som poukázať na dva aspekty. Po prvé, vážne obavy boli citované taktiež zo strany komisie v súvislosti s voľbami v Kišineve a všetci sa veľmi e, správne zmierňujú aj o blížiacich sa parlamentných voľbách a práve v tomto zmysle môžem potvrdiť, že v súčasnom prostredí, keď neexistuje vlastne žiadna nová podpora bankovníctva z hľadiska rozpočtového, a všetká pomoc sa e, začala zamerievať skôr na priamu pomoc pre občanov. Vrátanie dôležitých iniciatív na lokálnej úrovni e, v niektorých konkrétnych regiónoch. Pokiaľ ide o existujúcu, teda pokiaľ ide o podporu, ktorá existovala, rozpočtovú podporu, tak tiež sa to odvíja od danej situácie a v súvislosti s makrofinančnou pomocou. Preto by som chcel ešte poukázať na dva veľmi dôležité body. Zdieľame aj obavy, ktoré vyslovil pán Šubel aj ďalší predstavitelia tohto parlamentu, pokiaľ ide o fiskálnu amnestiu. A v tomto zmysle aj viaceré iné finančné inštitúcie vydreli svoje obavy. Okrem toho chcem ešte spomenúť dve veci a rozlišiť ich. Došlo k viacerým systémovým reformám z hľadiska riadenia štátnych financií a toto sa uberá cestou, ktorá umožní uistiť, že nejaké také podobné incidenty už sa v budúcnosti nebudú konať. A sa, ako už povedal aj pán Šubel, vyzvali sme eh, orgány eh, štátu, aby E, vyšetrovali aj cestou prokuratúry e, tie podvody, ktoré viedli k tomu, že e, kapitál zmizol. A a v tomto zmysle je potrebné teda, aby reformy pokračovali ďalej a aby taktiež prebiehalo ďalšie vyšetrovanie. Ďakujem pekne a dávam priestor pre ďalšie otázky. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo na záver pán Austrevičus. aby sme uzatvorili tento bod. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ocenujem všetky pripomienky, ktoré predostreli moji kolegovia, aj predstaviteľa EU inštitúcií sú v súlade s tým môjim spôsobom zmýšľania v rámci prípravy tohto návrhu správy. Áno, musíme byť veľmi konkrétni a presní pri nastolovaní našich očakávaní e, od moldavských obča- od moldavského systému a z našej strany, aby tu boli prezentované jasné kritéria. Ja si myslím, že tie už sú na papieri, takže všetko je jasné a v podstate treba iba otvoriť tú správnu stranu a uvidíme, čo ako sa musí spraviť a vlastne potom už uvidíme, ako sa to podarí završiť. Takže ja oceňujem tú dnešnú diskusiu a myslím si, že nám to dáva dobrý základ pre zlepšenie a vypracovanie finálnej správy, na ktorú sa už teraz veľmi teším. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je budúci týždeň 7. septembra pred 11. hodinou. A teraz by prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to vlastne prvé zváženie stanoviska ktorú pripravil pán Mamikins, pokiaľ ide o implementáciu asociačnej dohody s Gruzinskom, ale v jeho mene sa vyjadri pani Múdy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ako ste povedali, budem prezentovať tú správu v mene môjho kolegu pána Mamikinsa, ktorý hovorí nasledovné. Kolegovia, dúfam, že ste strávili pekné leto Osobne ja som venoval časť svojej dovolenky misii v Gruzinsku. E, asociačná doda s Gruzinskom je úloho, ktorá, ma, ktorá mi nedala spať ani v letných prázdninách. Viem, že preklady boli k dispozícii dané až včera, ale dúfam, že viacerí z vás si to prečítali ešte po anglicky. Ide o prvú implementačnú správu ohľadne Gruzinska a teším sa, že to ide paralelne so správou o Ukrajine a Moldavsku, a to nám umožní urobiť porovnanie a možno predložíme nejaké návrhy na zlepšenie. Asociačná dohoda alebo asociačné dohody sú najkomplexnejšie medzinárodné dohody zo strany Európskej únie. A čo je dôležité, že vychádzame zo záväzných, záväzných eh, podmienok. Toto presne chcem aj zdôrazniť v rámci tej implementačnej správy a myslím, že miera právnej aproximácie by malo byť hlavným kritériom pre naše hodnotenie spolu s kvantitatívnymi ukazovateľmi pokroku v jednotlivých sférach. V roku 2017 cieľom európskej integrácie bol ukotvený do gruzinskej ústavy a takto vlastne už sa to nedalo spochybniť. Na dôvažok Gruzínsko pripravuje nový strategický dokument, tzv. cestovnú mapu smerom do EÚ, kde sa preskúma celá legislatíva gruzínska a budú sa identifikovať problémy, ktoré súvisia s právnou aproximáciou. A toto už teraz ide nad rámec tých eh, záväzkov na úrovni SVČ. SVČ je veľmi zaangažovaná, pokiaľ ide o Gruzínsko. Po mojej najnovšej návšteve v Gruzínsku môžem potvrdiť veľkú mieru koordinácie medzi vládou a parlamentom v rámci procesu európskej integrácie. Táto koordinácia pokračuje vo svojom zlepšovaní sa. Legislatívny plán Európskeho parlamentu je v súlade s plánom SVČ. Občianská spoločnosť je takisto kľúčovo zaangažovaná do konzultačného procesu v rámci integračných postupov. Zaznamenali sme pozitívne výsledky SVČ, politická socializácia s predstaviteľmi európskych štruktúr, takisto dôvera v moc a takisto osveta. Avšak sú tu samozrejme aj určité výzvy, ako nedostatok administratívnych kapacít, problémy, pokiaľ ide o prilákanie zahraničného kapitálu, zdlhavé procesy, pokiaľ ide o príjmanie zákonov a refóriem a takisto nedostatok kvalifikovaných ľudí, pokiaľ ide o tú transformáciu. Mm, v správe mám viaceré kapitoly alebo doplním je tak, aby to korešpondovalo charakteru takéto asociačnej dohody. Napríklad som tam doplnil kapitolu o inštitucionálnom rámci, pokiaľ ide o implementáciu, takisto kapitolu, pokiaľ ide o rozhovory medzi národmi a takisto aj kapitola inštitucionálnych ustanovenia v kontexte EÚ. Gruzinsko pokračuje v svojej úlohe lídra v východnom partnerstve a ja viem, že Gruzinčania sú entuziastickí, pokiaľ ide o prvú správu, pretože sa preukáže, ako ďaleko sa dostali v rámci európskych ašpirácií. A preto apelujem na vás, aby ste prispeli s vašimi pohľadmi a žiadosťami a na záver už len toľko, že by som mohol možno niečo odporúčiť. Chcel by som povedať, že na to, aby sme mali skutočnú praktickú hodnotu, naša správa by mala sa viac sústrediť na efektívnosť právnej aproximácie a na konkrétne výsledky a nie na domácu gruzinskú politiku. Dnes Gruzinsko skutočne potrebuje silné vodcovstvo, pokiaľ ide o európsku integráciu. Musí posilniť, vybudovať stratégie a kapacity a chcem povedať, že gruzinský sen ide správnym smerom, ale miestne politické miestne politické elity nie sú dostatočné v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Moody. V mene pána Mamikinsa ste sa vyjadrili a teraz dostanú slovo poslanci. Ako prvý dostane slovo pán Štetina. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, budem hovoriť po česky, zoberte si sluchátka. Chcel by som sa poďakovať pánovi Mamikinsovi za odvedenú prácu, Vypočul som si pozorne predstavenie štúdie, kde sa hovorilo o stave implementácie asociačnej dohody s Gruzínskom. Bola tam kritika, ktorá súvisí s nezávislosťou súdnictva alebo s pluralitou médií. Tu sa správa zhoduje s mojimi postojmi, ktoré som na pôde zahraničného výboru konzistentne opakoval. A preto by som si dovolil doporúčiť v návrhu tejto správy aby sa viac reflektovala realita. Moje návrhy sa teda budú týkať predovšetkým časti právny štát a dobrá správa veci verejných a takisto časti dodržiavania ľudských práv a základné slobody. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Y eh, ahora el... Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne z časti nadviažem na informácie, ktoré sme obdržali v predchádzajúcich bodoch, ale takisto aj priamo na túto správu. Na margo tejto správy by som povedal, že by bolo dobre, ak by sme na zasadnutí nášho výboru prizvali napríklad predstaviteľov církvy a náboženských autorít, ktoré reprezentujú tú krajinu, aby sme si napríklad vypočuli, aké sú očakávania. Bola by to komunikácia s občanskou spoločnosťou a takisto pozmenujúci návrh, ktorý by sa týkal toho externého rozmeru politiky v rámci Gruzínska. Bol by som rád, ak by ste ako procedurálny návrh akceptovali návrh, na ďalší, na ďalší program v tomto výbore. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Šojble. Ďakujem pekne ešte raz, pán predsedajúci. Takže chcem sa poďakovať za tú chválu zo strany Európskeho parlamentu pokiaľ ide o spoluprácu delegácie Európskeho parlamentu a Gruzinska. Už sa tešíme na nové zriadenie výboru alebo zasadnutie výboru eh, alebo zasadnutie, ktoré sa bude o dva týždne konať v Gruzinsku. Takisto vítame aj tú podporu zo strany populácie Gruzinska, takisto aj tú prírezovú podporu eh, občanov voči európskym, európskym inštitúciám. To je možno tá najväčšia podpora, ktoré sa tešíme vo východnom partnerstve je to viac ako 80 populácie, ktoré podporuje, ktorá podporuje takúto asociáciu. A toto samozrejme podporuje aj takú našu úzkú spoluprácu. Gruzinsko je takým najambicioznejším partnerom v tomto kontexte. Prečo? Pretože Gruzinsko urobilo svoje úlohy, čo možno najlepším spôsobom v rámci partnerov východného partnerstva. Chceme zopakovať, že sme odhodlaní prehlbiť a posilniť integráciu hospodársku s touto krajinou a Takisto chceme poukázať na to, že ten nástroj, ktorý využívame, sa využíva na to, aby sa aktivoval celý potenciál našich vzťahov. 5. februára sa naposledy konalo oficiálne stretnutie a vtedy predseda vlády Gruzinska zdôraznil, že treba posilňovať ekonomické sektoriálne podpory zo strany Európskej únie v súlade s tým, čo bolo spomenuté zo strany pani Moody takisto aj tá cestovná mapa, pokiaľ ide o európsky program a my na úrovni Európskej únie sme pripravení pomáhať. Áno, budeme pokračovať v našej spolupráci s touto delegáciou. Ďakujem kolegom na to, aby sa monitorovala priebežná implementácia tejto rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu a Zároveň chceme poukázať na niektoré nedostatky v oblasti spolupráce, tam, kde to teda bude potrebné. Pokiaľ liberalizáciu víz, to bolo pozitívne, ale boli tu určité výzvy, ktoré sa objavili a boli z časti teda vyriešené a gruzinská vláda urobila obdivuhodné úsilie na to, aby bojovali proti zneužívaniu takéhoto bezvízového styku a takisto niekto mm, sa vysporiadala s neblahými pliemy, ktoré to prinieslo. Takže budeme sa sústrediť na DCFTA. Európska únia je pripravená na ďalšiu spoluprácu s Gruzinskom v tých oblastiach, kde je ešte potreba bližšej aproximácie, napríklad verejné obstarávanie alebo niektoré oblasti služieb, ako napríklad pošt, legislatíva týkajúca sa pošt a takisto aj pokiaľ ide o inšpekcie v práci, pri práci, Takže toto sú oblasti, ktoré sú tými nedostatkami, na ktoré sme poukázali. Takisto chceme pripomenúť, že Gruzínsko aktívne participuje v rámci východného partnerstva, takisto sú aktívne aj v rámci CSTP spolupráce. Gruzínsko posiednilo aj náš náš dialog ohľadne bezpečnosti, kde sa zdôrazňuje posilnená spolupráca v, v zmysle vytvárania kapacít, pokiaľ ide o ochranu hraníc a policajné, policajné zložky. Takže nemusím už hovoriť, ale predsa len chceme potvrdiť, že my sme odhodlaní pomáhať chrániť e, územnú celistvosť krajiny a máme tu aj konkrétne návrhy, napríklad e, iniciatíva Mieru, to bolo pripravené e, na začiatku tohto roku, kde vlastne občanom takýmto spôsobom ponúkame určité možnosti v kontexte mobility. Takisto tu bolo aj spoločné vyjadrenie zo strany Európskej únie pri príležitosti 10. výročia rusko-gruzinskej vojny. Takisto zdôrazňujeme význam dodržiavania ľudských práv, základných slobod, vrátanie vyjadre, slobody vyjadrenia, sa podporujeme pluralistické médiá, takisto dialog na úrovni ľudských práv a chceme, aby sme mohli slobodne hovoriť o tých témach, ktoré fungujú, ale aj tie, ktoré nefungujú. A v neposlednom rade očakávame, E, tie voľby prezidentské, ktoré sa uskutočnia v oktobri, aby boli v súlade s medzinárodnými štandardami, aby tá kampaň nemala dopad na tie reformné, reformné úsilie. Vidíme, že situácia sa trochu napela, zostala napnutá, ale uvidíme a očakávame, že to bude všetko v poriadku aj po voľbách. Tešíme sa na dobrú spoluprácu s budúcim prezidentom Tešíme sa na prehlbenie našej spolupráce, ale môžeme povedať, že Gruzinsko robilo svoju úlohu dobre a tešíme sa na podporu tejto krajiny. A ja som bol s pánom komisárom Hánom pred pár dňami v alebo pôjdeme do Gruzinska budúci týždeň a spomeniem tam aj to podujatie, na ktoré sa chystáme. Muchas gracias. Pues tiene la palabra señor Lorenz. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Mamikinsovi a aj výboru za vynikajúcu spoluprácu v rámci prípravy tejto správy. To si veľmi vážime a oceňujeme. Chcel by som poukázať na niečo podobné. A predovšetkým my vnímame a vidíme veľmi jasne, že asociačná dohoda prináša benefity aj pre občanov Gruzínska a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tieto veci nepovažovali za samozrejme, pretože politika sa síce hýbe veľmi rýchlo, ale pred pár rokmi tu bola veľká voľba smerovania zo strany Gruzínska a je veľmi dôležité zdôrazniť to, že sú tu hmatateľné benefity pre občanov, takže myslím si, že aj tie správy, ktoré ste tu mali pred sebou, poukázali na túto skutočnosť. My súhlasíme s tým, že Gruzinsko je najlepšie pripravenou krajinou a pokiaľ ide o tie témy, ako napríklad obchod, pokiaľ ide o navýšené hospodárske možnosti, príležitosti pre hospodárskych operátorov na území Gruzinska, takisto vidíme ústavné zmeny. To sú všetko veľmi dôležité zmeny a asociač- v kontexte asociačnej dohody a vlastne tá vyhliadka prehlbenej implementácie, ktorá je kľúčová pre takúto dohodu, to prináša skutočné plusy pre občanov ako takých. A pokiaľ ide o pravoslávnu církev, to je veľmi dôležité, pretože to je veľmi dôležité stanovisko a Možno pokiaľ ide o tie naše vzťahy s nimi, taký, taká zmena kľúčová je, že napríklad Gruzinsko produkuje veľmi dobrý med. A vďaka asociačnej dohode budú môcť predávať tento med aj u nás A to sú veľmi dôležité veci, pretože keď ľudia si uvedomia, že majú skutočne veľký prospech v každodennom živote z takejto spolupráce, tak musíme postupovať a pokračovať v týchto plodných diskusiách. Takisto by som nadviazal na to, že budeme obidvaja teda budúci týždeň s pánom komisárom v Gruzinsku a otvoríme tam prvú školu v rámci východného partnerstva. To je veľmi dôležitý vývin, ale to iba zdôrazňuje ten náš prístup, že chceme investovať do mladých, chceme investovať do ľudí a parlament to od nás žiadal, tak chcel som vám to iba pripomenúť. A nemali by sme teda nadobudnúť dojem, že všetko je ružové a poriadku. Myslím si, že sú tu ešte určité výzvy, ktoré treba takisto spomenúť, napríklad spravodlivosť, justícia, Videli sme dokonca aj nepokoje počas leta a ľudia by mali dôverovať nezávislému justičnému systému. To je kľúčové pre ďalšie kroky, ktoré v tomto ohľade chceme urobiť. A samozrejme aj tie vyhliadky prezidentských volieb je dôležité, aby tieto voľby prebehli v demokratickom spôsobe. Budeme to samozrejme monitorovať a to je veľmi dôležitá chvíľa. Myslím si, že na jeseň budeme mať veľmi dôležité stretnutie s predstaviteľmi vlády 21. novembra, keď sa vlastne stretnú s komisiou. To je veľmi dôležitý krok po návšteve pána Junckera v Gruzínsku. Myslím si, že to iba zdôrazňuje tú mieru zaangažovanosti Európskej únie v Gruzínsku a Gruzínsko skutočne prináša výsledky ohľadne tých reforiem. A pokračujú v rámci tej implementácie asociačnej dohody obdivodným spôsobom. Ďakujem pekne a teraz na záver dostane slovo ešte pani Múdy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii a aj predstaviteľom SBČ za vaše slova, za, váš neuchvejný, za vašu neochvejnú podporu. Ja by som chcela povedať, že nepotrebujeme my takéto vojny v zastúpení s našimi susedmi a tým sa dostávam teda aj s tým kľúčovým témam, na ktoré poukázali naši hostia. Ja si myslím, že skutočný význam našej práci v rámci tejto asociačnej dohody je dopad, aký to bude mať na ľudí a aké výhody, benefity to prinesie, aký prospech to prinesie. Myslím, že toto by malo byť kľúčové, centrálne pre našu prácu aby sme vedeli, že prečo vlastne v tomto asistenčnom programe sme tak veľmi zaangažovaní. To treba vždy zdôrazňovať. A časť toho musí sa venovať aj tomu komunikačnému procesu. Takže ešte raz sa chcem poďakovať kolegom za ich príspevky a aj vám dvom veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu a teším sa už na, zasad, na to stretnutie PAC v septembri. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Moody. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je tiež 7. E, september. A to je koniec tohto bodu v dnešného dopoludnejšieho programu a prechádzame k programu Asociačná dohoda EU Ukrajina. Pán Gáler je spravodajca, dávam mu slovo. Milé kolegyne, kolegovia, Ukrajina pred pár dňami oslavila svoj štátny sviatok. 27 rokov zvrchovaný štát a krajina potrebovala dlho na to, aby vybudovala svoju e, národnú identitu. Z hľadiska dejín je to e, nevyhnutný dôsledok predchádzajúceho vývoja vplyvov Chápeme aj to, že muselo, muselo dojsť k procesu očisty, aby bolo jasné, aký vývo, ro, model rozvoja, vývoja chce Ukrajina sledovať a ku ktorému gravitačnému centru v Európe by sa chcela krajina pripojiť. Demokratické reformy z posledných rokov ukazujú tieto reformy. Žiaľ, na ceste bolo aj veľa e, obetí, a Ukrajina sa musí aj dnes brániť pred e, vojenskými útokmi agresívneho suseda Ruska. Odsudzujeme čo najostrejšie, že aj tento týždeň, každý týždeň, každý deň je Ukrajina napadaná svojim bývalým spojencom, ľudia umierajú jej pod jej ranami v Európe pred našimi očami. E, e, Ukrajina má teraz tesnú väzbu z EÚ moderná asociačná dohoda a bezvízový styk medzi našimi štátmi je toho jasným znakom. Pravidelné časté stretnutia s predstaviteľmi Ukrajiny, opozičnými politikmi, vládnymi politikmi, predstaviteľmi občianskej spoločnosti sa stali pre nás už dnes európskym bežným dňom. Asociačná dohoda prehlbená E, obchodná zóna. Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vám navrhujem e, pozitívny obraz krajiny. Ukrajina dosiahla dôležitý pokrok na ceste k európskej integrácii, ale samozrejme vznikajú aj veľké obavy a sú tu aj rôzne problémy najmä pokiaľ ide o justíciu, decentralizáciu, energetiku, zdravotníctvo, vzdelávanie. Tu vidíme pozitívny vývoj. Obavy mám v súvislosti s vybudovaním vhodného právneho rámca na boj proti korupcii vrátanie inštitúcií finančnej transparentnosti a kontroly, ďalšie vedenie a dokončenie reformy decentralizácie, chýbajúce opatrenia na odstránenie oligarchických štruktúr a k privatizácii. Musíme vyzvať krajinské orgány viacej sa angažovať v týchto oblastiach. Okrem toho chcem ešte upozorniť aj na tieto body naša žiadosť zrušiť povinnosť E, podávať elektronické prostriedky pracovníkov, aktivistov mimoštátnych organizácií, <clears throat> nezávislosť generálnej prokuratúry, e, primerané vybavenie a realizácia Najvyššieho súdu pre korupčné delikty ty, teda protikorupčného súdu. Pokiaľ ide o inštitucionálny rámec za realizáciu asociačnej dohody zo strany Ukrajiny, ako aj zo strany EÚ, by sme mali mať ťažisko v týchto oblastiach. Vybudovanie spra- e, kapacít e, e, spravovania Ukrajinského parlamentu. Okrem toho, realizácia asociačnej dohody si vyžaduje ďalšie sledovanie a podporu. Milé kolegyne, kolegovia, Ukrajina 100, Ukrajine chýba ešte jeden rok do ukončenia pr- ob- e, volebného obdobia ich pre prezidenta, ako aj dva roky do ukončenia parlamentného volebného obdobia. Tieto voľby už ovplyvňujú každodenný život občanov aj štátu. S veľkými obavami sledujem zatvrdujúci sa postoj občanov, ohra, obrovskú podporu, ktorú dostali ako voliči pred 4 rokmi na modernizáciu, to dali pred 4 rokmi. Toto odhodlanie sa stráca v ich sklamaní keďže vidia, aké sú obrovské ťažkosti nielen na štátnej, ale aj osobnej úrovni a vidia, že korupcia v mnohých štátnych inštitúciách nekončí. Verejnosť nevidí až takéto dôležité politické, e, výsledky politické a hospodárskej reformy. Nevidia ich preto, že sú nimi dostatočne vysvetľované, ani sa neprijavili v každodennom živote. Je dôležité obrátiť sa na občanov, zlepšiť služby im, zlepšiť boj proti korupcii, aby sa zabezpečil správny kurz. Moja správa má obmedzený rozsah, boli aj letné prázdniny a preto som sa nemohol venovať všetkým aspektom a posledným v posledných týždňoch. Navrhnem ešte ďalšie prvky. V prvom rade ale chcem poukázať na nezákonné e, lúpenie e, chránených e, prírodných zdrojov, ako aj na spomalovanie decentralizácie, bránenie komunálnym voľbám. Vidím tu rôzne politické vplyvy, napríklad spájanie obcí do komunálnych volieb a podobne. Teším sa na ďalšie vaše vyjadrenia a spoluprácu na tejto správe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Galer. A teraz pán Jurka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj sa mi páčili tieto hlavné prvky tejto správy. Je to téma, ktorá má mnoho aspektov, napríklad ukrajinskú zvrchovanosť, ale mám jednu zásadnú úvahu k článku k bodu 20, kde sa vyzýva Ukrajina k tomu, aby zrealizovala ratifikáciu istambulského dohovoru. To je samozrejme bežné v súvislosti s postupom Európskej komisie, ale nie je to v súlade s našimi zmluvami, pretože podľa týchto zmluv európske vlády by sa nemali vyjadrovať alebo zásadne vyjadrovať k rodinnému životu a podobne. To znamená, že tieto otázky, ktoré sú sporné u nás, napríklad hovorím o nedávnom obvinení Bulharského ústavného súdu voči predchádzajúcej vládnej garnitúre, tak ja sa domnievam, že by sme nemali v zahraničnej politike bojovať o niečo, čo predstavuje ideologickú angažovanosť Európskej únie. Mali by sme rešpektovať slobodu týchto národov, pretože Ukrajina v tejto veci má právo sa postaviť alebo zaujať stanovisko, podobne ako Bulharsko zaujať to stanovisko, ktoré považuje za správne je to vec, ktorá aj u nás ešte nie je celkom rozhodnutá a debaty prebiehajú. Ďalšia vec, pokiaľ ide o obranu menšín, tak vieme, že Ukrajina v sovietských dobách mala veľmi tragickú históriu a mnohí ľudia, ktorí žili na území Ukrajiny, žijú dnes v iných štátoch a okrem toho je to ešte veľké množstvo iných kryút, ktoré sa nedočkali nápravy. Napríklad si zoberme situáciu rímskokatolických církví, ktoré ktoré e, sú vystavené negatívnym rozhodnutiam, alebo si zoberme aj iné oblasti, kde sa presadila e, spôsob sovietského rozhodovania a využívania niektorých kostolov v otázke užívania niektorých kostolov na iné účely. Takže nemali by sme toto ignorovať, pretože ide o veci, ktoré môžu len zlepšiť pluralitu vzájomných vzťahov v spoločnosti a aj e, medzi zložkami spoločnosti na Ukrajine. Toto by sme potom vyjadrili vo forme pozmenujúceho návrhu. Teraz pán Valenca, v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Gálerovi za vyváženú, dobre štrukturovanú správu, teda aj návrh. Ja som tu za INTE a pripravím stanovisko INTE. A chcem povedať, že sa zaoberáme nielen obchodnými aspektmi, ale aj politicky, ktoré sme, politickými, ktoré sme nemohli doteraz riešiť. EÚ presadzuje otvorený, spravodlivý obchod so všetkými svojimi partnermi. Ukrajina je jedným z našich najbližších obchodných partnerov a sme odhodlaní, aby táto spolupráca fungovala. Dohoda o voľnom obchode sa dočasne oplanie od 1. januára 2016 a je súčasťou širšej asociačnej dohody s protokolom v spolupráci, kde sa od novembra 2014 tieto ustanovenia predbežne uplatňujú. Z pohľadu INTA nedokážem dostatočne zdôrazniť potrebu, aby obe strany otvorili svoje trhy pre tovary a služby, ktoré vychádzajú z predvídateľných obchodných pravidiel. Potrebujeme takúto výmenu medzi EÚ a Ukrajinou tak, že budeme postupne znižovať tarify a zosúladíme Ukrajinu e, e, s EÚ a našimi odvetviami a výrobkami. Vítame nárast objemu obchodnej výmeny, pretože to posilňuje aj export Ukrajiny do EÚ. Liberalizácia obchodu a regulačná aproximácia medzi EÚ a Ukrajinou je optimálnym nástrojom, ktorý približuje Ukrajinu EÚ a prispieva k e, lepšiemu obchodu, podnikaniu a udržateľnému hospodárskému vývoju Ukrajiny. Nesmieme zabúdať na to, že táto dohoda o voľnom obchode je súčasťou nášho celkového procesu, ktorý vychádza z boja proti organizovanému zločinu a dobrospravovania. Chcem zvorazniť význam koordinovaného prístupu medzi EÚ a Ukrajinou v oblasti sankcií z dôvodu okupácie Krymu a východnej Ukrajiny. Tieto sankcie zvyšujú tlak, aby sa zabezpečilo mierové riešenie tohto sporu. Tiež treba spomenúť, že Vrchovná rada prijala na prvé čítanie zákon o zachovaní ukrajinských lesov, pretože to bolo veľkým e, problémom vo vývoze. A ešte vás chcem upozorniť na ďalšiu vec, ktorá bola predmetom vyšetrovania za strany nová, novinárov. Sú to uholné banie z Donbasko, Donbase. Európska komisia sa k tejto téme vyjadrila, ale chcem povedať, že vzhľadom na sankcie prostriedky ekonomické zdroje niektorých e, osôb sú zamrazené. Ekonomická aktivita na území kontrolovanom separatistami je regulovaná orgánmi tzv. republiky. To sa týka najmä prírodných zdrojov, ktoré, sa, ktoré vykoristujú firmy, ktoré boli znárodnené a kontroluje ich separatistická vláda. Takže moja otázka na komisiu je, ak nákup a dovoz týchto prírodných zdrojov do EÚ ide o zdroje z separatistickej republiky, tak si myslíte, že to má byť dovolené? Vieme, že výnosy z takéhoto predaja priamo či nepriamo e, končia v rukách separatistov a ich vlád. A mali by sme venovať pozornosť tomuto problému. Ďakujem, pán Valensa. A teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Ja chcem zabrahoželať k vynikajúcemu návrhu správy pána Galera. Je to veľmi vyčerpávajúci dôsledný dokument, keď ešte si vyžaduje samozrejme ďalšiu prácu, ako ste povedali. Je to ale veľmi dobrý koncept. Chcem aj pochváliť našu výbornú spoluprácu medzi nami z vonkajšej služby Európskej komisie vami a celkové s AFETom, pokiaľ ide o Ukrajinu. Táto spolupráca ďalej pokračuje aj veľmi plodná. Aj asociačný výbor parlamentu odvádza vynikajúcu prácu pri realizácii asociačnej dohody. Taktiež chcem oceniť budovanie kapacít ktorú, ktorý, a prácu, ktorú jedol Pat Cox pokiaľ ide o posilnenie legislatívnej kapacity ukrajinského parlamentu. Pat Cox pozná, parlament, e, pozná Ukrajinu veľmi dobre. Naša delegácia v Kieve aktívne pracuje na monitorovaní transpozície európskej jej legislatívy do ukrajinskej legislatívy. V Bruseli dohliadame na realizáciu dohody o voľnom obchode a Free Trade Zone Myslíme si, že vláda Ukrajiny posilnila svoje úsilie koordinovať e, naše dohody a posilnila to akčným plánom a ďalej buduje interinstitucionálne mechanizmy a racionalizuje procesy. Vláda a parlament prijali vo februári spoločný plán pre, pre realizáciu implementáciu asociačnej dohody v marci vysoká predstaviteľka nas, navštívila Ukrajina, spustili sme komunikačnú kampaň, na, pokračujeme v, spolu vpred. Ma, ide tu o objasnenie problematiky asociácia prínosov EÚ pre každodenný život o Ukrajincov. O komunikácii sa myslím že z diskusie až tak veľa nehovorilo, ale myslím, že treba venovať túto pozornosť tejto problematike nielen na Ukrajine, ale aj Moldavsku a v Gruzinsku, aby občania chápali, o čo, o čo tu ide, tak spolu môžem povedať, že my oceňujeme pokrok aj reformy Ukrajiny. Ako pán Galer povedal, ešte stále je tu veľa práce. Tento pokrok musí ďalej pokračovať, musí sa udržiavať a potrebujeme ďalšie ambiciozne kroky. Vidím ešte veľa priestoru na to, aby sme sa dostali ďalej, než sme dnes priority. Boj proti korupcii, to je číslo jedna. Taktiež chcem pripomenúť v tomto kontexte vyhlásenie hovorcu k zriadeniu Vysokého protikorupčného súdu. A keď tento súd bude zriadený, tak dokončí budovanie nezávislých inštitúcií bojujúcich proti korupcii. Ďalej chcem zdôrazniť potrebu, aby všetky protikorupčné inštitúcie boli nezávislé a mohli vykonovať svoju činnosť bez vplyvu iných inštitúcií. Preto integrita a dôveryhodnosť e, úradu osobitného protikorupčného prokuratúra musí byť posilnená a pretože v lete tu boli určité problémy, možno ste videli informácie o tomto. Napriek tomu je tu ešte stále veľa práce, ktorú musia Ukrajinci vykonať. To povedal aj pán Gáler, upozorní na to aj iní kolegovia. Vrátanie zlepšenia investičného prostredia a transparentnosti v mnohých odvetviach v marci pravdepodobne budú no, prezidentské voľby, potom budú parlamentné voľby a tu musíme vyslať posolstvo, že dosiahnuté reformy sa musia udržať pri živote a treba v nich pokračovať. Musia byť udržateľné. Jednoducho nemôžeme teraz pri voľbách s nimi prestať seknúť. Ukrajina si to nemôže dovoliť. A na záver niekoľko slov k k zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. To veľmi jasne hovoríme v našej podpore v EÚ. Hovorí o tom aj vonkajšia služba, vysoká predstaviteľka. A čiastočné otvorenie tohto e, mosta a horské rezorty v Azove sú e, znepokojujúce javy. Taktiež budeme za prepustenie ukrajinských e, aktivistov, ktorí sú zaistení, bojujeme za prepustenie režiséra Sencova, ktorý už e, je 100 e, e, dní na hladovke. EÚ podporuje implementáciu minských dohôd. Kancelárka Merklova sa nedávno stretla s prezidentom Putinom a my dúfame, že toto stretnutie pomôže dosiahnuť zlepšenie a pokrok v tejto situácii a za Ukrajinu očakávame zákon o osobitnom postavení okupovaných území, to bude október tohto roku. To je jedna z podmienok na dosiahnutie pokroku pri realizácii dohod z Minska. A potom tu bola otázka obchod z e, separatistických oblastí. Naše organizácie, pokiaľ viem, to robia to, že všade, kde je ukrajinská pečiatka, colná pečiatka, predpokladáme, že ide ukrajinský produkt, tak ak máte konkrétne príklady falšovania, dajte nám vedieť, aby sme sa mohli touto problematikou zaoberať a riešiť ju. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Šubel. A teraz má slovo pán Peter Warner, z DG NIR. Ďakujem za slovo, pán predseda. A tiež budem hovoriť po nemecky. Ďakujem pekne aj za ostatné príspevky, aj za tú štúdiu. Ukázali, že pokiaľ ide o to hodnotenie situácie a pokiaľ ide o tie výzvy na Ukrajine, všetci v podstate sa zhodujeme vo veľkej miere a takisto sme vďační za to, že tá správa, ako aj diskusia samotná, v rámci ktorej sa vítajú tie podporné nástroje Európskej únie a vždy sme mali teda aj podporu tu zo strany Európskeho parlamentu. E, sme mimoriadne vďační za to, že tu je veľké pochopenie a poukazuje na to aj správa, že ako vlastne tie jednotlivé roviny ohľadne tej problematiky vyzerajú a že treba k nim pristupovať odlišne. A bez pochyby, a kolegovia na to poukázali, poukázali na tú politickú situáciu, tam ruská agresia, vojna na východe, to má veľký vplyv na Ukrajinu, ale nie všetko. A preto je veľmi dôležité, aby sme na ďalšej rovine ako Európska únia prispievali k tomu, aby aj makroekonomicky bola zastabilizovaná. K tomu sme prispeli za ostatné roky a sme pripravení aj v budúcnosti zohrať našu úlohu. A po druhé, a tam ide teda predovšetkým o úlohu podpor, skupiny podpornej pre Ukrajinu. Tam to súvisí s otázkou inšti- vytvárania inštitúcií a kapacity. Ide tu o to, a už to vlastne bolo spomenuté aj v prípade ostatných krajín, máme tu takú situáciu, kde vlastne verejná správa jednoducho je zavalená e, tým, že má zákony nielen alebo nestíha príjmať zákony a implementovať ich. A preto Európska únia za ostatné tri roky práve v tejto oblasti E, vytvorila veľmi dobre podporné prostriedky zhruba na úrovni 300 miliónov eur. Spoločne e, sú tu aj zaangažovaní ostatní medzinárodní partneri a táto správa správnym spôsobom hovorí o decentralizácii ako o kľúčovom prvku, čo z časti bolo spomenuté aj v správe, ale možno nedostatočne. Podľa nášho názoru doposiaľ je dôležitá reštrukturalizácia správy, čo si vlastne e, ako prioritu stanovil aj predseda vlády a v tej štúdii to bolo stanovené e, ako niečo, čo takisto Európska únia prioritne podporuje. Rovnako podporujeme aj boj proti korupcii, reforma justičného systému a takisto podpora zo strany občianskej spoločnosti, to je niečo, čo bolo a aj je a zostane dôležité. A potom tu ešte máme tú tretiu stranu, ktorá teda súvisí s asociačnou dohodou, teda konkrétne to, že ako vlastne jednotlivé sektory od branže do branže, ako sa to na úrovni ministerskej, ale aj v rámci priemyselných odvetví môže reformovať, aby sa implementovať potom mohli následne aj tie prvky tej dohody o voľnom obchode. A tu zohráva istú úlohu teda aj to a vlastne moja správa na to nadvezuje, že to podávanie správ a monitoring by to takisto mal zohľadňovať. Istotne vás neprekvapí, že my berieme do úvahy aj tie odporúčania a pohľady do budúcna. Súhlasíme s tým, čo ste tu spomenuli, napríklad pokiaľ ide vytváranie kapacít v rámci Vrchovnej rady, vychádzajúc teda z tých opatrení, ktoré Európsky parlament začal sám a takisto aj práca pána Poca aj ostatných. Snažíme sa pozrieť sa na to, ako by sme mohli prispieť ešte viac, pokiaľ ide o to predvolebné obdobie, ale aj v, kontexte toho, že sú tu tieto reformy, ktoré treba aj po voľbách realizovať. Ďakujem veľmi pekne aj z našej strany a momentálne nemáme ďalšie komentáre. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Wagner. A teraz dávame slovo pánovi Galerovi, aby to uzavrel. Áno, ďakujem pekne kolegovia a kolegyne za tieto podnetné informácie, ale aj za podporu tej všeobecnej línie. Ďakujem všetkým zúčastneným komisii aj SVČ. To, čo, by sa, čo sa tu povedalo, takisto doplňujúce informácie predtým, podporujem to napríklad, čo sa týka teda politických väzňov, ktorí sa nachádzajú v Rusku. Myslím, že tu by sme mali to patričným spôsobom zdôrazňovať, nielen pokiaľ ide o Lega Zencova. A ešte by som chcel povedať, že v rámci tej diskusie, ktorú sme mali o týchto štúdiách, ktoré vlastne sme počuli priamo pred týmto bodom, tu kolega si odvážil povedať, že ide tu o tri skrachované štáty, štáty e, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. To je v podstate niekto, kto stále tu opakuje iba ten pohľad pohľad eh, moskovský a ja to nepovažujem za správne, keď sa takéto informácie spomenajú, pretože Rusko je dôležitým faktorom kvôli tomu, že Ukrajina ako aj ostatné krajiny nenapredujú tak, ako by mohli napredovať čo do modernizácie, demokratizácie. A Rusko potrebuje týchto oligarchov na to, aby mohlo realizovať svoj vplyv a my ako Európska únia, teda už vôbec nie ako Európsky parlament, my nechceme byť, sa združovať s oligarchami, alebo s tými, ktorí chcú zastabilizovať tú súčasnú situáciu. My sme e, na strane tých, ktorí chcú reformy, e, sme na strane ľudí, ktorí si pre seba želajú lepšiu budúcnosť a som presvedčený o tom, že nakoniec tie naše myšlienky, ako si predstavujeme reorganizáciu spoločnosti, že budeme mať úspech aj na Ukrajine a e, za toto sa zasadzujeme. Ďakujem. Muchas gracias, señor Gales. Muchas gracias a los representantes. Ďakujem veľmi pekne. A ako vidíme, 7. septembra o 11.00 je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. A pokiaľ ide bod rôzne, dávam priestor kolegovi Austrievičovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som eh, urobil krátke vyhlásenie v súvislosti so súčasným vývojom v Kambodži. Ako všetci viete, Kim Sacharov, významná osobnosť vedúca, je vo vzení a e, príslušná opozičná strana bola postavená mimo zákon. Nezávislí žur, žurnalisti taktiež e, podľa, teda sú vystavení veľkému tlaku. Žiadne opozičné sily nemali e, možnosť zúčastniť sa volieb a a vládnúca strana No teda v Kambodži zo 125 eh, kresiel v parlamente obsadzuje 125 kresiel. Takže eh, myslím, že by sme v našom výbore AFED by sme mali predniesť aj správu o tom, čo sa zistilo eh, v polovici tohto roka. Bezprecedentná politická kríza, opresia opozície, ďalšie negatívne trendy v krajine, na to by sme mali my ako Európska únia reagovať na patričnej politickej úrovni. Pretože demokracia v Kambodži je ohrozená. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Astrevičius za tento názor. A teraz dochádzame k záveru nášho zasadnutia. Budúce zasadnutie bude 3. septembra o 15.00. Ďakujem vám všetkým, ďakujem aj tlmočníkom a prajem vám taktiež veľmi príjemný víkend a dovidenia.